¿Dónde está? Ah, sí, la, la, la pregunta, bueno, la pregunta traigo varias. Takže otázka, respektíve otázky. Poprvé, ako sa zo strany EÚ pracuje v oblasti uznávania e, dočasného prezidenta Venezuely Guaidova, e, potom e, Mali sme túto ultimátum, to 8-dňové ultimátum, ktoré dali krajiny EÚ Madurovi, aby uznal uh, e, Guaidova, čiže čo je s tým. A potom ďalšia vec, písala som to aj teda do tej teda písomnej otázky, spýtam sa, či vysoká predstaviteľka a podpredsednička komisie pani Mogherini pracuje konverzuje. A prepačte, ale veľa ľudí sa nám tu, eh, je tu hlučných, takže ja počkám radšej. Proviamo a fare silenzio un po'. Poprosím vás, aby ste sa utišili. Si no esperamos que la gente entre. Asi by sme mohli počkať, kým ľudia vojdu do miestnosti, asi sadli naozaj a potom budem vystupovať, to bude asi lepšie. Eh, bueno, voy otra vez porque había mucho ruido. Takže ešte raz to zopakujem, keďže ma asi nebolo dobre počuť. Takže prvá otázka. Čo robí Európska únia preto, aby bol uznaný eh, dočasný prezident Venezuely pán Guaido po tom, čo to ultimátum, to 8 ultimátum sa skončilo, ultimátum strany EÚ. Potom druhá otázka, či vysoká predstaviteľka a podpredsednička komisie pani Mogherini pracuje, konverzuje, komunikuje s dvoma krajinami, ktoré ešte e, ho neuznali, to je Taliansko a Slovensko, aby sa pridali k ostatným 26 členským štátom, ktoré už pána Guaidoa uznali ako dočasného e, prezidenta. A potom tretia otázka, či medzinárodná kontaktná skupina ICG, ktorú vytvorila EÚ, e aby sa tá kríza Venezuela vyriešila, či e, má nejaké konkrétne návrhy alebo nejaké nové konkrétne riešenia. A potom posledná otázka, a to je momentálne veľmi dôležitá vec, keďže 23.2. E, bude pokus o to, aby e, tá humanitárna pomoc sa do krajiny dostala. Aké opatrenia EÚ príjma alebo príjme, ak pán Maduro naďalej bude blokovať túto humanitárnu pomoc, ktorá sa bude snažiť vyriešiť tú situáciu naozaj hladu, e, ktorou trpia milióny venezuelčanov, ktorí sú dnes na hraniciach e, s Kolumbiou a snažia sa dostať do Kolumbie. A potom, či tie sankcie, ktoré sme my prijali, či budú aj predlžené. Ďakujem. Grazie. Allora, per la risposta, signor Ďakujem. E, pekne, teraz poprosím kolegyňu z SOVČ o odpoveď. Ďakujem pekne. Prajem dobré dopoludnie táto deklarácia, ktorá bola vydaná 26. januára zverejnená v mene Európskej únie, jasne hovorí, a citujem, prezidentské voľby minulý rok v máji vo Venezuele, ktoré boli konané, ale demokratická legitimnosť je sporná. Krajina e, nutne potrebuje vládu, ktorá skutočne zastupuje vôľu venezuelčanov. V dôsledku toho, čo sa udialo, apelujeme na to, aby sa opäť e, transparentne konali voľby podľa venezuelskej ústavy a striktne podľa všetkých pravidiel. Zdôrazňujeme, že podporujeme národné zhromaždenie, ktoré je demokratické a legitimné teleso zvolené vo Venezuele a treba ho rešpektovať vrátanie jeho výsad a bezpečnosti jeho členov. Veríme, že pokojné a inkluzívne demokratické riešenia sú jedinou cestou vpred zo súčasnej slepej uličky, politickej slepej uličky a krízy, ktoré, sa, ktoré vypukli v tejto krajine. V uznesení sa hovorí i to, že keďže organizácia e, nezaručuje, e, nie sú tu žiadne záruky a organizácie E, ktoré vedú krajinu, nie sú v súlade s článkom 3.3 venezuelskej ústavy. Takže toto uznesenie vytvára určitý rámec, spoločný rámec, ktorý členské štáty, teda 26 členských štátov, viedlo k tomu, e, že uznali pána Gvajdova za dočasného predsedu Venez- e, premiéra Venezuely, aj keď Niektoré členské štáty sa rozhodli neuznať takto zvolenú predbežnú vládu. Aj tieto by mali uznať legitimnosť Národného zhromaždenia a pána Guaida. Guaidova. Čo sa týka suverenity jednotlivých členských štátov EÚ, možno existujú právne obmedzenia ktoré, nemôž, ktoré zabraňujú, aby pána Guaidova v takejto komplexnej situácii uznali za predstaviteľa legitimneho zvoleného vo Venezuele, aj keď len dočasne, ale vďaka in, úzkej internej spolupráci Európska únia vyjadruje koherentné stanovisko k tejto zásadnej záležitosti a veľmi jasne hovorí, že nie je neutrálna Európska únia. Európska únia je jednotná pri hodnotení situácie a treba jednoducho prezidentské voľby férové a spravodlivé a treba vytvoriť demokratický priestor v medzinárodných kontaktných skupinách, ktoré by mohli vyvinúť ďalší tlak. Naši partneri, niektorí už sa do tohto pustili. Čo sa týka medzinárodných kontaktných skupín v Montevideu, 7. januára sa práca rozbehla, monitoruje sa politický proces, snažia sa pomôcť pri nastolení demokracie, vrátane eh, volieb, prezidentských volieb a nastolenie dialogu. Technická misia ECG medzi EU a Uruguayom je na ceste do Karakasu a bude mať stretnutia v stredu až štvrtok, teda zajtra a pozajtra, a prediskutujú si podmienky a záruky nových volieb. Takisto sa pokúsia doručiť humanitárnu pomoc, čo by malo byť v súlade so všetkými humanitárnymi zásadami aby bolo možné prediskutovať si výsledky tejto misie, organizujeme stretnutie 28. februára v Bruseli a pripravujeme aj ministerskú schôdzku, ktorá bude sa konať v marci, pravdepodobne niekde v Latinskej Amerike. A posledná vec, dovolte mi pripomenúť, že existujú reštriktívne opatrenia voči 18 vysoko postaveným venezuelčanom a politika Európskej únie je v súlade s takýmito reštrikciami a je to takisto súčasť pokusu o nastolenie demokracie. Monitorujeme situáciu a robíme ďalšie opatrenia, aby sme pomohli ďalšiemu demokratickému vývoju. Zvyčajne členské štáty si v takejto situácii e, prediskutujú situáciu v príslušných pracovných skupinách rady. Ďakujem za to, že Európsky parlament e, má pokračujúci záujem o túto prácu a za neutichajúce úsilie opäť nastoliť demokraciu vo Venezuele. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem vám, hovorí pán predseda. Ďakujeme za vyjadrenie. Teresa, ste spokojná s takouto odpoveďou? Môžeme uzavrieť rozprávu? Áno? Áno, e, tá odpoveď bola e, kompletná, akurát e, demokratické voľby, viete, tá osoba, ktorá keď ich organizuje, tá sama nie je demokratická, tak ťažko to budú demokratické voľby. No a potom otázka humanitárnej pomoci, tam už nejaká odpoveď bola v zmysle že sa povedalo, že to stretnutie, ktoré bude 28.2., že tam sa bude mm, riešiť tá téma humanitárnej pomoci, ale tá pomoc, ktorá už je na hraniciach, to je trošku komplikovanejšia záležitosť, takže nemali by sme toľko čakať a naopak mali by sme sa snažiť odblokovať tú pomoc, ktorá tam už je, e, bez ohľadu teda na to, Eh, či ide o humanitárnu tému. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem poďakovať všetkým za prístup k tejto komplikovanej téme. Ďakujem Tereze. Teraz tu máme hostí. Nech sa páči. Bene, abbiamo un, eh, importante audizione sugli attacchi alla professione legale e agli avvocati che... Máme tu dôležité vypočutie na útoky na právnickú profesiu a právnikov, ktorí obhajujú ľudské práva. Máme tlmočenie na kanály 26 z ruštiny a do ruštiny. Ľudské práva sa dajú chrániť a obhajovať iba keď zástupcovia právnických profesí si môžu robiť dobre svoju prácu bez toho, že by boli ohrozovaní. Ohrozované ich kľúčové záruky a výsady a aby si mohli robiť svoju prácu, aj oni musia mať prostredie na svoju prácu. Útoky na právnikov znamenajú, že títo nemôžu potom tak dobre chrániť svojich e, klientov. Je tu prvok, ktorý podkopáva nezávislosť e, právnickej profesie, spôsob, akým funguje justícia, súdy, e, vymenovávanie tzv. špecifických súdcov na politické prípady, to tiež nie je žiaduce. A v mnohých prípadoch e, právnici sami sú cieľmi. Či, čínsky právnik Wang Kwazan bol odsudený na veľký veľké, veľmi dlhé obdobie vlastne zmizol, nevedelo sa o ňom vôbec nič a v januári sme sa začali pracovať na prípadoch z Iránu. To je dokonca človek, čo dostal v roku 2002 na Sacharovú cenu, je ohrozovaný útoky na spravodlivosť, útoky na justíciu a základné zásady právneho štátu. Takto to môžeme kvalifikovať. Čo sa týka právneho rámca a právneho štátu, toto všetko treba obhajovať, demokraciu treba obhajovať a na parlamentných zhromaždeniach a inde sú platformy, kde táto, túto prácu treba vykonať. E, máme Európsky dohovor o ochrane právnikov. Máme tu hosti. Prvým hosťom, ktorý bude hovoriť e, na 8 minút, je pán Patrick Henry, ktorý je predsedom Výboru pre ľudské práva a Rady právnych spoločností v Európe CCBE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Advokát má za úlohu pomôcť um, človeku, žene, mužovi obstáť. On uh, teda hlavne chráni ľudskú dôstojnosť, ktorú pošliapáva štát, komplikovanosť práva a uh, teda umožniť eh, tej osobe eh, nadobudnú dôstojnosť naspäť. Čiže advokát chráni osobu pred spoločnosťou, inými mocou a tak ďalej. Advokát je vlastne mm, takým zosobnením ľudských práv. Je to ten, ktorý umožňuje dodržiavanie eh, týchto práv, inak by ostali iba na papieri. A často um, ľudí ruší v úvodzovkách. E, e, ruší tých, ktorí e, porušujú tieto práva, ktorí utlačajú a tak ďalej. A je ohrození, ohrození, e, často prenasledovaní, zabíjaní, väznení a tak ďalej. A to v prípade e, toho za každým, keď teda právo e, je v rozpore so záujmami mocných. Čiže vidíme, že je tu čoraz viac prípadov kedy e, dochádza k zastrašovaniu alebo prenasledovaniu advokátov, hlavne v prípade, ak ide o osoby, ktoré sú obviňované z politicky citlivých e, činov. Často vidíme, že ide o nejaké zastrašovanie e, advokátov zo strany verejnej moci, ktorá by mala práve naopak advokátov chrániť. Keď sa na číslo 2017 sú naozaj odstrašujúce čoraz väčšia e, represia voči e, advokátom je zjavná. Toto je profesia, ktorá je druhá najohroznejšia po e, novinároch. 110 zabitých advokátov z roku 2017. A momentálne táto represia Máme tu na vlastne základné mm, všeobecné vyhlásenie e, ľudských e, práv a satelitné dokumenty. E, často je to podkopávané, ako by to bol produkt židovsko-kresťanskej západnej kolonialistickej kapitalistickej spoločnosti. Hovorí sa o kolonializme, ľudskoprávizme. Ako by to boli veci, po ktorým je potrebné sa postaviť a bojovať ako by e, tí e, advokáti e, boli nejakí rozvracači spoločnosti zvnútra akoby, keď hajíte niekoho, kto je opozičný, ako by ste vy sa sami stávali takýmto opozičníkom, takýmto nepriateľom. Naozaj ľudské práva úzko súvisia s parlamentou demokraciou západného typu v tomto prostredí sa mm, takéto ľudské práva e, sa rodili. A sú tu aj určité e, limity, e, ktoré demokracia predstavuje, fake news, populizmus, globalizácia a neschopnosť množstva politikov vytvoriť určitú víziu na obdobie dlhšie ako funkčné obdobie do ďalších volieb Máme tu e, naozaj e, kopu e, nových prístupov, kolaboratívnejšie, participatívnejšie systémy proti klasickej hierarchii. Ľudské práva, sloboda prejavu, prístup k spravodlivosti, spravodlivý proces, nezávislosť obhajoby, rešpektovanie e, súkromia a tak ďalej. Toto sú eh, všeobecné hodnoty e, a práve advokáti sú garantom takéhoto prístupu rovnosti, ľudskosti a tak ďalej. Zabezpečujú právnu istotu, možnosť zabezpečiť e, rozhodnutia, e, ktoré sú naozaj e, odôvodnené, nie svojvoľné. Často to má aj ekonomické vplyvy. Čiže tyrania a hospodársky rozvoj, to dobre vieme, naozaj nejdú ruka v ruke. To sú základné hodnoty, hodnoty teda ľudské, ale aj ekonomické. E, niektoré e, režimy útočia na advokátov. Čína, e, tam sa často tieto osoby v úvodzovkách strácajú, stavajú e, nezvestnými, ale útoky e, sa e, obracajú aj voči ich rodinným príslušníkom len preto, lebo tieto osoby obhajujú menšiny alebo nekalé praktiky v oblasti životného prostredia, hospodárskej trestnej činnosti a tak ďalej. Filipíny naozaj systematické odstráňovanie advokátov tých, ktorí sú podozriví z obchodovania s drogami alebo skôr sú opozičníci v Iráne, e, naozaj slobodné zdržiavanie alebo e, dlhodobé odsúdenia pre ženy, ktoré nechcú nosiť e, zahalenú tvár e, e, ďalej e, tých, ktorí bojujú proti svojvoľným trestom smrti a tak ďalej. Naozaj sa to týka mnohých, mnohých krajín. V Kazachstane nový zákon o vozovka disciplíne, ktorý umožňuje vylúčiť e, advokátov e, z určitých konaní, Azerbajdžan, Tadžikistán a tak ďalej. E, tam je to podobné v Indii, v Pakistáne sa naozaj považuje zabitie advokáta za akoby spôsob riešenia konfliktu Latinská Amerika, koľko advokátov prišlo o život v Kolumbii, v Hondurase, v Mexiku, koľky boli zatknutí, mučení v Egypte, Sudáne alebo Burundi a tak ďalej. Vzhľadom na e, pribúdanie týchto e, útokov CCBE e, sa snaží objasniť tieto prípady, snaží sa tlačiť na orgány príslušných krajín, aby teda mm, toto riešili často, sa spájame aj s inými organizáciami Napríklad že sme sa spojili so sudcami a novinármi, pokiaľ ide o situáciu v Turecku. V roku 2017 e, sme tiež e, spustili e, platformu, kde sa môžu umiestňovať varovania. Project Defenders to je tá e, stránka, e, bola spustená v marci 2017 a naozaj odvádza obrovský kus práce. Treba na to nadviazať. E, podobná platforma tu momentálne mm, preveruje aj Rada Európy, ktorá teda možnosť je zriadenia. Spolupráca s Radou Európy. Máme tu návrh dohovoru európskeho, pokiaľ ide o advokátsku profesiu. Boli prijaté odporúčania v januári 2018 a a tiež sa e, nedávno spustila štúdia realizovateľmi. A tiež ďalšie organizácie majú e, svoje iniciatívy e, na rôznych e, národných, medzinárodných úrovniach. V tomto znepokojujúcom kontexte potrebujeme naozaj silnú iniciatívu zo strany Európskej únie, aby sme mohli podporiť eh, advokátov, ktorí bojujú každý deň za ochranu ľudských práv. Je potrebné, aby Európska únia monitorovala tú situáciu a aby eh, útoky, eh, ktorými sú vystavení advokáti, boli zastavené. Európska únia sa musí postaviť proti takýmto útokom vo vzťahoch s tretími krajinami cez ľudskoprávny dialog, cez cez uznesenia Európskeho parlamentu, cez programy financovania, e, ktoré sú špecificky určené na boj proti e, takýmto praktikám. Konkrétne dnes e, požadujem, aby komisia do najbližšieho akčného plánu v ľudských práv a demokracie zakomponovala, to je obdobie 2020-2024, konkrétny záväzok boja proti útokom na profesiu advokátov advokát e, musí byť e, chránený, pretože je garantom humanity. Ďakujem pekne o ľudskosti. Grazie, grazie lei per il suo intervento. Ora darei la parola al... Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. A teraz slovo dostáva pán Richard Sedio, ktorý je z pozorovateľského centra medzinárodného pre e, právnikov v nebezpečenstve, zastupuje, obhajuje právnikov, ktorí sú ohrozovaní kvôli svojej profesii a sústredí sa na Turecko. Je to jeden, jedna z najväčších víziev, ktorú možno dnes pred nami máme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teší ma, že tu dnes môžem hovoriť o situácii advokátov, ktorí sú ohrození v rôznych regiónoch sveta a kolega Patrik Donnery to veľmi dobre zhrnul my naozaj dnes môžeme povedať, že sa situácia výrazne zhoršuje. A je to dôsledok toho, že dnes už lepšie poznáme situáciu e, právnikov, ale hlavne to dôsledok toho, že naozaj tie násilné aktivity sa zhoršujú, tie voči právnikom, ktorí obhajujú práva jednotlivcov. Naozaj čoraz e, častejšie je ten e, advokát ako keby mm, spájaný s tými ľuďmi, ktorých obhajuje a čoraz viac režimov takých, ktorí tento rozdiel nechcú robiť, nie sú ochotní robiť a samozrejme e, tým pádom nedodržiavajú základný princíp, tak ako to aj dokumenty OSN píšu, o tom, aké zodpovednosti advokáti a právnici majú. Nie je to záväzný dokument, ale je to istá indikácia toho, že toto sú isté princípy, ktoré by mali všetky členské štáty rešpektovať, členské štáty OSN. Môžeme teda konštatovať, že solidarita, medzinárodná solidarita advokátov môže byť užitočná, nestačí sama o sebe, potrebujeme, aby aj štáty a medzinárodné organizácie boli aktívne a častokrát e, takáto pomoc, e, e, takáto prospešná pomoc medzinárodného charakteru je pozitívna. Keď advokátovi pomáhajú ľudia z iných krajín, jeho kolegovia, tak niekedy, niekedy a možno aj relatívne často sa pozitívne efekty prejavia. Ako dobre viete, štáty častokrát odsudzujú ľudí netransparentným spôsobom a nechcú, aby na medzinárodnej scéne sa ich reputácia zhoršovala. Ja som opakovane obhajoval eh, advokátov, ktorí boli naozaj prezekovaní eh, v rôznych regiónoch eh, sveta a naozaj som si uvedomil, že keď som tam ja som nebol prítomný alebo iný kolega, tak naozaj malo to svoj účinok a to, čo my e, robíme, naozaj je relevantné a užitočné. Máme advokátsku komoru e, v, vo Francúzsku, tu zastupujem ja, to isté v prípade Talianska a Španielska, tieto tri e, vytvorili takú asociáciu Medzinárodné observatórium ohrozených advokátov a my chceme pomáhať takým právnikom, takým advokátom, ktorí sú v rôznych regiónoch sveta ohrození. Pracujeme s kolegami eh, v Turecka eh, a naozaj ich situácia je veľmi dramatická v ich krajine, pretože naozaj veľmi vysoký počet eh, právnikov je tam obžalovaných a podľa správy Vysokého komisára OSN pre ľudské práva v roku 2017 nejakých 100 eh, tisíc eh, bolo eh, nejakým spôsobom riešených a z nich tisícky boli potom aj obžalované alebo odsudené a situácia sa v poslednom čase ešte zhoršila. V súčasnosti Máme 218 eh, advokátov, ktorí boli odsudení na naozaj veľmi eh, dlhé tresty a to od júla 2017 a viac ako 100 advokátov bolo odsudených eh, len za rok 2018. Viaceré súdne procesy momentálne prebiehajú, veľmi stručne to predstavím. Ten prvý proces KCK 2 to sú iniciály 20.11.2011 v Istambule a v štyroch ďalších e, tureckých mestách bolo 46 e, advokátov, jeden novinár, jeden sekretár a jeden šofér vlastne zatknutý a 36 z nich bolo potom aj e, zatknutých a nachádzali sa teda, vo, bol, boli daní do väzenia a išlo tam o prípad Abdullah Očalana, čo je líder PKK, jeden zo e, zakladateľov a hlavných predstaviteľov strany. A toto je organizácia, ktorá je považovaná za teroristickú organizáciu, najmä v Turecku. A skutočnosť, e, že nejaký e, súd, nejaký prav, právnik vlastne obhajoval niekoho, kto je považovaný za terorista, teroristu, tak už vlastne istým spôsobom to danú člo, daného človeka, danú osobu vlastne tiež ohrozuje. A potom sa tento prípad e, dostal na jeden istambulský e, súd a ten proces, ten súdny proces momentálne ešte stále prebieha. Druhý proces CDH E, tam bolo 23 advokátov e, vlastne stíhaných od roku 2013, pretože boli súčasťou nejakého progresívneho progresívnej právnej kancelárie, e, kde teda sú mnohí členovia, 9 z týchto advokátov bolo potom aj zatknutých, všetci z nich sú súčasťou týmu tých 46 advokátov, ktorých som spomínal v tom prvom prípade Kacikadova, takže vlastne je to takto prepojené. Potom tretí veľký proces, to je proces ODH, tam máme 12 advokátov, členov e, právneho týmu, tých 46, ktorých som spomínal v tom prvom prípade, títo boli zatknutí, e, boli vlastne daní do väzenia a e, bolo im vytýkané vyčítané, pardon, že nejakým spôsobom patria do teroristickej skupiny a e, boli proste súčasťou nejakej asociácie e, blízkych ľudí odsudených. Bolo im vyčítané, že pra, patria do e, nejakej asociácie e, takýchto osôb. A po tom, čo v roku 2016 bol pokud o štátny prevrat, sa veci v Turecku ešte ďalej zhoršili a tie čísla, čísla ktoré vlastne e, som spomínal, sú tiež dôkazom tejto skutočnosti. V decembri 2018 viac ako 500 advokátov e, bolo zatknutých, viac ako 1000 bolo obžalovaných a viac ako 100 bolo aj reálne odsúdených a dostali um, konkrétne ako časy, ktoré musia teda vo vezení stráviť na konkrétne, teda odsudení na konkrétne roky. A mnoho z nich bolo aj mučených, pričom e, samozrejme celý tento, e, celý tento trend je vlastne útokom proti vôbec profesii právnikov v Turecku. Bol e, potom v novembri 2016 prijatý vládny, vládne nariadenie, kde vláda nakázala alebo prikázala uzavretie viac ako 300 organizácií občianskej spoločnosti v Turecku a medzi ne patrili samozrejme aj právnické kancelárie alebo asociácie. Ďalšie vládne nariadenie bolo v oktobri 2016 eh, takisto prijaté a toto naozaj predstavuje veľký útok proti nezávislosti advokátov, pretože tie konverzácie, ktoré eh, prebiehajú medzi advokátom a medzi klientom, ktorý je obvinený z terorizmu odteraz, od, tej, od toho nariadenia e, vlastne môžu byť nahrávané alebo sú nahrávané a vlastne nie je možné, aby právnik, aby advokát e, dôverne komunikoval so svojím klientom. a Za každým je tam e, povinná prítomnosť nejakého strážcu v prípade diskusí, ktoré, alebo rozhovory, ktoré prebiehajú vo vezení a potom je tam možnosť pre súdcu vlastne na obdobie 6 mesiacov pozastaviť možnosť advokáta navštevovať svojho klienta vo väzení, čo samozrejme je nedodržiavanie základného e, profesionálneho práva, potom máme tam mučenie, máme tam naozaj veľmi dramatickú situáciu a žiaľ Európsky súd pre ľudské práva e, vyzerá že bol veľmi e, kreatívny v iných prípadoch, ktoré pritom neboli zďaleka takéto dramatické. Momentálne Európsky súd e, hovorí, že nemôže sa vyjadriť e, vzhľadom k tomu, že v Turecku ešte existujú možnosti vlastne interných eh, konaní, odvolaní a najprv tie musia prebehnúť, až potom sa môžu obratiť na Euró- Európsky eh, súd. Ale samozrejme tieto interné možnosti v prípade Turecka sú iba pseudo príležitosti, pretože v skutočnosti nie je tam reálna možnosť dovoleť sa spravodlivosti vzhľadom k tomu, aká situácia v krajine plánuje. A v zásade eh, platí teda, že tento e, súd už by mal byť kompetentný, pokiaľ ide nedodržiavanie ľudských práv e, v Turecku. Ale, prepáčte, e, opravím to, vlastne ústavný súd v Turecku povedal, že sa nemôže vyjadriť, pokiaľ ide o právnu, právny charakter, alebo teda ústavnosť alebo neústavnosť tých spomínaných vládnych nariadení, ktoré som uvádzal. Niektorí súdcovia ústavného súdu boli tiež zatknutí a tiež boli zadržaní dočasným spôsobom z dôvodu z dôvodu toho, že nevyhovovali režimu. A turecké orgány zaviedli, alebo spustili, mm, vytvorili takú ad hoc eh, komisiu, taký výbor, ktorého cieľom je získavať, alebo teda, aby tie sťažnosti eh, advokátov boli vlastne adresované práve tomuto výboru, pokiaľ ide o právnikov, ktorí boli nesprávne eh, zatknutí alebo boli eh, mučení a tento výbor doteraz nikdy sa v prospech týchto ľudí nevyjadril. Sú tam zastúpení ľudia, ktorých vyberá turecká exekutíva, čiže nie je to nezávislý orgán, práve naopak je plne závislý od tureckého režimu, e, vlastne nemá ani transparentné postupy, verejné postupy a celý tento postup je vlastne útokom na právo na obhajobu a Európsky súd žiaľ povedal, že zatiaľ treba si e, počkať na rozhodnutia tohto e, výboru, pseudovýboru, až potom sa môže vyjadriť Európsky súd. A my dúfame, že čoskoro sa táto situácia zmení, že naozaj Európsky súd e, veľmi čoskoro zmení svoju judikatúru tak, aby konečne mohol rozhodnúť, rozhodnúť že môže, môže rozhodovať vo veci aj bez toho, aby najprv v Turecku museli e, prebehnúť tieto, tieto pseudo možnosti odvolania sa e, alebo postupenia veci na de jure možno ale de facto irrelevantné možnosti v rámci krajiny. A máme tu aj správu, ktorá bude predložená strany viacerých organizácií a advokátskych komor, ktoré sa takisto obratia na súd, aby hovorili o tých podmienkach, v rámci ktorých e, sú stíhaní tureckí e, sudcovia, že naozaj nemôžu sa dovolať spravodlivosti na e, fóre toho mm, výboru, ktorý som ja spomínal, keďže v nie je vôbec nezávislí a teda e, nemajú tam žiadnu šancu. Chcem iba teda ešte raz zdôrazniť, že naozaj situácia v Turecku je veľmi dramatická. Európsky advokáti istým spôsobom sledujú tieto procesy, alebo sú na nich aktívni, konkrétne francúzskí advokáti, tí naozaj sú tam veľmi e, prítomní, e, vystupujú a venujú sa, e, niektorí sú dokonca aj fyzicky prítomní na tých súdnych procesoch, niektorí teda osobne a iní, povedzme nepriamo, sa tejto téme venuje. Všetci si myslíme, že takáto prítomnosť, takáto aj fyzická prítomnosť by mohla tureckým orgánom pripomenúť, že nie je možné len tak beztrestne ľudí odsudzovať za nič. A ja som sa na takýchto súdnych procesov opakovane zúčastnil aj osobne a napríklad spomínam si na jedno také mesto veľmi vzdialené od Istanbulu, tam bol tiež súdny proces a kolegovia z Turecka nám povedali, boli sme tam teda ja, ďalší traja kolegovia z Talianska a oni nám povedali, vy keby ste tu neboli, prišli, tak ujistujem vás, že celé by to bolo oveľa dramatickejšie prebehlo celé, takže vďaka, že ste prišli. Takže v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, aby sme my opustili našich tureckých kolegov, pretože nás začali veľmi dramatickým útokom. Ako aj Patrik Andri veľmi správne povedal, my očakávame, že od Európskej únie, e, teda očakávame od Európskej únie veľa toho, aby nás naozaj podporila, aby nám pomohla v, tejto našej, v tom našom boji, ktorý určite nechceme považovať za prehratý. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Fuat Agajev z Azerbajdžanu. Má rozsiahle skúsenosti ako právnik, ktorý obhajoval pána Mamadova a pána Husajnova a povie nám viac o situácii v Azerbajdžane. Nech sa páči, máte slovo. Dámy a páni, Asociácia právnikov Azerbajdžanu za ostatných 20 rokov situácia sa tam zhoršila a bohužiaľ dnes je situácia veľmi, veľmi zlá. Profesionálne združenia právnikov hrajú veľmi dôležitú úlohu, aby bolo možné udržať štandardy, profesionálne aj pro, internacionálne štandardy a e, etické kodexy chránia svojich členov pred prenasledovaním a nevhodnými obmedzeniami a porušeniami pravidiel. Takisto poskytujú právne služby všetkým, ktorí ich potrebujú, spolupracujú s vládnymi a inými inštitúciami, aby sa spravodlivosť šírila vo verejnom záujme. Ale vládna asociácia, asociácia právnikov v Azerbajdžane takto nefunguje. Vláda Azerbajdžanu prostredníctvom e, tejto asociácie, tohto združenia právnikov, v Azerbajdžane využila niekoľko e, metód, aby vyvinula tlak na právnikov, ktorí obhajujú ľudské práva alebo ktorí pracujú na politicky citlivých prípadoch. Je to politicky e, nevhodné a dokonca sa im podarilo vylúčiť niektorých, ktorí e, neboli vhodní z tohoto združenia právnikov správnej komory. Napríklad Právnici Intigam Aliev alebo Anagi Haibeli boli obeťami, majú zakázané cestovať e, ako jedno z takýchto obmedzení. Na, ako ďalšia vec je, že právnici, ktorí obhajujú tí, ktorí obhajujú ľudské práva, e, sa nemôžu venovať svoje, práva, svojej práci, pretože v roku 2018 vstúpila do platnosti nová právna norma, ktorá vylúčuje praktizujúcich právnikov, ktorí nepatria do právnej komory, do tohto združenia a nesmú ich zastupovať, nesmú zastupovať svojich klientov pred súdom. To znamená, že to obmedzilo prístup k spravodlivosti a v Azerbajdžane za toto zaručuje predsa štát. Do minulého roka tí, ktorí neboli v tejto asociácii, v tejto komore, e, nesmeli už zastupovať ľudské práva, dokonca ani pred Európskym súdom pre ľudské práva. Situácia sa dramaticky zmenila e, týmto zákonom a všetci členovia, ktorí sú členmi tejto oficiálnej právnickej komory v Azerbajdžane, alebo ich blízky príbuzní, iba títo môžu zastupovať ľudí pred súdmi. Žiaľ, toto nie je žiadne objektívne kritérium, e, najmä čo sa týka veľmi dobre známych právnikov, ktorí majú čosi dočinenia s ochranou ľudských práv. Európsky súd pre ľudské práva v prípadoch Anagy Haibeli a Intigama Alieva e, eh, stanovil, že ak sa právnikom odmieta prístup ku klientom, je to zásah do e, slobody vyjadrenia týchto právnikov. Kandidát, ktorý má, chce vstúpiť do právnickej komory, musí podstúpiť test, je to interviu a písomný test. E, v roku 2017 bolo vytvoren, bola vytvorená ďalšia prekážka a v roku 2018 tieto kvalifikačné skúšky, táto prekažka sa konali. Prvá bola práv, písomný text, test a iba 600, vyše 600 ľudí z vyše 1800 prešlo prvým kolom. Potom 9 veľmi známych právnikov, vysoko postavených, ktorí boli proti týmto legislatívnym zmenám boli medzi kandidátmi a 8 z týchto 9 úspešne prešli písomným testom. A to určite hovorí, že sú profesionálni, že majú vysokú profesnú úroveň. Potom sa konalo druhé kolo, bola to ústna skúška a z 535 535 z vyše 600 kandidátov prešlo e, týmto interviu, ale nikto z tejto skupiny deviatich, teraz už 8, prešlo týmto interviu, touto ústnou skúškou. Ďalšie tresty pre právnikov, ktorí sú zapojení do ochrany ľudských práv, e, sa takisto rozmohli. V Európsky súd pre ľudské práva, práva zdôraznil, že Azerbajdžan prenasleduje občianských aktivistov a právnikov, ktorí obhajujú ľudské práva v mnohých prípadoch. Konkrétne e, členovia právnickej komory boli prepustení po tom, čo obhajovali e, prominentných politikov, prominentných obajcov ľudských práv alebo nezávislých novinárov. Dokonca, keď tu vznikali obavy, napríklad Alaj Hasanov bol vylúčený z právnickej komory v roku 2015. Alaj Hasanov obhajoval ľudské práva Leily Yunus a e, napísal správu o tom, že ju e, psychologicky a fyzicky že na ňu bol vyvianý tlak vo väzení a potom to bol vylúčený. Jeho, jeho nová prihláška e, neprešla cez túto novú prekážku, cez túto písomnú a ústnú skúšku. Právnik Jalčin Imanov bol vylúčený z právnickej komory v novembri 2017 po tom, čo nahlásil mučenie svojho klienta politického e, väzňa a ja som bol tiež pod e, predmetom disciplinárneho konania. V decembri 2017 som šiel do väzenia za svojim klientom, pánom Ilgarom Mamadovom, známym politikom a diskutoval som s ním o e, našom právnom stanovisku, ktoré predložíme pred Európsky súd pre ľudské práva. Vzal som si len materiály, ktoré sa týkali našej záležitosti, vrátanie listu z európskych súdov. E, tí, ktorí ma púšťali do väzenia, prešli všetky dokumenty a napriek mojim protestom, že na to nemajú právo. Napriek tomu som im dovolil pre všetkými materiálmi, pretože som povedal, že tieto materiály sú len slúžiace na obhajobu pána Mamadova, že ja som obhajca pána Mamadova. Vzali mi všetky dokumenty a nemohol som náležito pracovať na vypracovanie nášho právneho stanoviska v mojom prípade. Moje stiažnosti na strážcov a policiu, justičnú stráž, ktorí pracovali tejto väznici sa stretli s hluchými ušami. Na, práve naopak, v júni 2018 som, som bol predmetom disciplinárneho konania, pretože práve títo um, strážcovia z väzenia napísali ďalšiu stiažnosť na mňa, že som na nich vyvíjal tlak. Tieto, toto disciplinárne konanie, takéto disciplinárne konanie sa diali, aj keď som obhajoval pána Aliho Kerimliho, ktorý je predsedom najväčšej opozičnej strany v Azerbajdžane. Namiesto podpory naša právnická komora ma pokarhala v tomto prípade. Elčin Gambarov je takisto člen našej právnickej komory, nášho združenia a hovoril o inkonzistentnostiach, ktoré sa diali okolo jeho, jej jeho klientky Leily Yunus v roku 2017 a bol potrestaný eh, a po, takisto sa potom rozhodol porušiť dôvernosť eh, údajov, eh, publikovať jej listy a za to vôbec nebol vylúčený alebo pokarhaný, práve naopak, bol pochválený a teraz je členom prezídia právnickej komory pán Gambarov. Publikoval knihu, kde sú Ehm, informácie, ktoré mu dôverne zverila pani Leila Junus. Neviem, či sa takto má správať skutočný právnik, či má takto rešpektovať e, právo a predpisy Gambarov. Jednoducho e, urobil niečo proti e, pravidlám. Profesné združenia právnikov a právnické komory majú dôležitú úlohu pri mm, udržiavaní profesných štandardov a etiky. A vláda by mala rešpektovať všetky e, komunikácie, konzultácie medzi e, právnikmi a ich e, klientmi v rámci svojich profes, profesných vzťahov a mali by aj uznať, vláda by mala uznať, že sú dôverné. Ako na základe tohto príkladu a mnohých ostatných môžeme očakávať, že profesionálne záruky a imunita právnikov a obhajcov ľudských práv bude v Azerbajdžane rešpektovaná, že bude rešpektovaná zásada dôvernosti medzi klientom a právnikom. A napokon e, mnohí obhajcovia ľudských práv, mnohí právnici nedostali kompenzácie od azerbajdžanskej vlády za prípady, ktoré vyhrali pred Európskym súdom pre ľudské práva. Niekoľko právnikov dostalo 30 alebo e, približne toľko z, e, zo sumy, ktorá im patrí. Od roku 2018 Azerbajdžan vyplatil určité sumy určitým právnikom, ale tie platby sú výberové a čiastočné. E, naše odporúčania azerbajdžanským úradom zaručte nezávislosť právnickej komory, aplikujte rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré hovoria o dôležitej úlohe právnikov a počiarkujú nezávislosť právnickej komory a právnických asociácií a združení. Medzinárodná komunita by mala hovoriť o prípadoch tých právnikov, ktorí boli vylúčení z právnickej komory a podrobení disciplinárnemu konaniu, aj keď všetko, čo urobili, bolo v súlade s medzinárodnými štandardmi. Mali by žiad, vyžiadať si, aby orgány v Azerbajdžane prestali klásť prekážky e, do cesty pri cestovaní právnikov obhajujúcich ľudské práva, najmä Intigam Ajiliev a Anagi Hadžebeli sú tu príkladmi. Európska únia a Rada Európy by mala prestať spolupracovať s prezídiom, so súčasným prezídiom právnickej komory, pretože týmto len podporujú súčasného predsedu. Mali by spolupracovať iba s individuálnymi právnikmi, pretože celá táto komora nekoná nezávisle. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám za váš, za váš vstup, pán Agajev. A teraz dostane slovo pani Botfagos Žardematik, právnička z Kazachstanu, právnik z Kazachstanu. Ide tu tiež o prenasledovanie za profesné aktivity. Nech sa páči, máte slovo. Pani eh, Jardematik. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dobré ráno prajem poslancom, poslankyňam Európskeho parlamentu. Dámy a páni, som z Kazachstanu, ale e, študovala som aj v Kazachstane, aj v e, Amerike, v USA a som členkou americkej právnickej komory. E, Kazachstan mi umožnil pracovať pro bono v situácii, kedy právnickí a politickí aktivisti boli vystavení e, mučeniu a veci neboli v poriadku. Snažila som sa verejne obhajovať obu, obete mučenia a politických perzekúcií. Azer, dostala som politický azyl, pretože si uvedomovali, že som ohrozená ako obhajkyňa ľudských práv. Bola som e, cieľom kampaní, ktoré ma očierňovali, bola som sledovaná aj elektronicky, dokonca sa vyfabrikovali e, trestné činy, ktoré som údajne spáchala, bolo to informácie poslané Interpolu. Nič z tohoto nefungovalo, nezafungovali, e, nezafungovalo to a moji klienti boli nie, nie len zadržaní, ale boli vlastne um, ako trest pre mňa, aby ma donútili prestať pracovať, bol, stal sa rukojemníkom. Povedali mu, aby ma tu presvedčil, on bol tu v Belgicku, aby som sa vrátila do Kazachstanu a svedčila proti ľuďom, ktorým som, ktorých som tam obhajovala a on bol brutálne mučený dva mesiace, keď som odmietla Orgány chceli, aby som spolupracovala v rámci vyšetrovania, čo pre nich znamenalo, že bude, budú môcť e, podpísať svedectva o vyfabrikovaných trestných činoch. Napriek e, tomuto obvineniu ktoré bolo úplne vyfabrikované. Bola som tam odsúdená na 7-ročné e, väzenie. Toto sa deje mne, to sa deje mojim blízkym, mojej rodine. Chcem vysvetliť, ako ma prenasleduje štát, kazachstanský štát, alebo širšie povedať o tom, čo sa deje v rámci justície a právnických profesí v Kazachstane, e, v modernom Kazachstane, kde sa veci politicky vyvíjajú, ale často sa prehliada, čo sa tam naozaj deje pod hladinou. Od nezávislosti e, vyhlásenie nezávislosti sa Kazachstan snaží o demokratické inštitúcie, ale je to len fasáda. Štát stále funguje ako vysoko autoritatívny a represívny režim, napriek tomu, že sú určité organizácie, určité, určité demokratické prvky. Pán Aze, posledných voľbách prezident Nazarbajev vyhral, kedy 97, 75 celé 75 hlasovali za ňo. E, represálie sa konajú ďalej. Orgány, príslušné orgány v štáde hovoria, že Kazachstan si zvolil demokratickú cestu a všetky extremistické organizácie musia byť prenasledované, ľudia musia byť uväznení, aj právnici, ktorí sa pokúšajú obhajovať ľudí, ktorí sú falošne obviňovaní z extremistických hnutí. Kazachstan má e, všetky tlačové agentúry v štátnych rukách. Nazarbajev má svojich štát, rodinných príslušníkov, ktorí sú vo vysokých postoch v krajine, aj v, aj v médií, médiách. Dokonca v tajnej policii jeho rodina. Žiadne politické komentáre sa nesmú publikovať na sociálnych médiách, pretože orgány e, ovládli aj internet a vysielanie sloboda prejavu je v Kazachstane obmedzovaná. Režim e, našiel nové spôsoby, ako zabraniť manifestáciám, pretože zatýka ľudí ešte predtým, než sa akékoľvek ohlásené manifestácie a demonstrácie konajú. Konkrétni ľudia boli odsudení za aktivity na sociálnych médiách a za mierové procesy procesy a ich obhajcovia boli vystavení politickému tlaku, aj tlaku zo strany tajnej policie a sudcov. Jeden z aktivistov, ktorý protestoval proti absurdným eh, obvineniam a eh, zasadzoval sa za svoje procedurálne práva, si počas vypočutia prerezal tepnu na zápesti, ale jeho právnik bol za to potrestaný, pretože údajne nezabránil tomuto aktu protestu, ako keby právnik mohol urobiť niečo v tejto veci. Ďalšia vec je korupcia, ktorá je rozšírená na všetkých úrovniach vlády, rodiny, na, v rodine prezidenta a takisto e, biznis e, skupiny, podnikatelia musia byť určitým spôsobom prepojení s prezidentskou rodinou a chcú fungovať. Sú tu neustále mocenské boje, ktoré tu prebiehajú, pre, e, prenasledujú sa novinári, aktivisti, ľudia, ktorí vyšetrujú finančné záležitosti týchto ľudí Vláda investuje do štátnej propagandy, ktorá naozaj masívne presadzuje falošné informácie, dezinformácie a vychvaľuje režim. Toto sa e, je namera, zamerané najmä na e, kampane v USA a v Európskej únii, vládne agentúry, napríklad Ministerstvo spravodlivosti, priamo sa takto vyjadruje, alebo prostredníctvom e, súkromných firiem, ktoré sú pod kontrolou. Kazachstan sa, sa tu predstavuje ako stabilný, spolahlivý partner. Takto sa vymývajú mozgy, pretože v skutočnosti sa tu porušujú ľudské práva a e, korupcia je široko rozšírená. Je tu boj proti obajcom ľudských práv, proti právnikom. Tento rok je dôležitý pre Kazachstan. Budú tu znova prezidentské voľby, nevieme presne kedy. E, kazachstanský režim neoznamuje vopred, e, až tesne predtým, než sa konajú voľby. E, režim vládne dekretmi, prezidentskými dekretmi a do najvyšších funkcií podľa dek- e, týmito dekretmi vymenúva ľudí. Sú tu aj určité tajné ústavné právomoci a výsady pre prezidenta. Takýto režim môže prežívať len keď je justičný systém pod kontrolou a je pod kontrolou, striktnou hierarchickou kontrolou a keď sa objavia politicky motivované prípady, e, zametú ich pod koberec. Napríklad sudcovia prvej inštancie nesmú vôbec dať e, žiadne rozhodnutia, prijať rozhodnutie. Musí to ísť vyššie až, pod najvyšší, až po najvyšší súd a predseda najvyššieho súdu e, vydá inštrukcie a jeho rozhodnutia prostredníctvom tajnej policie prostredníctvom generálneho prokurátora a administratívy sa potom dostanú až na nižšie úrovne a potom sa vydá rozhodnutie. V meste Faktao 6. februára v politicky motivovanom prípade e, sudca riešil jeho prípad, bol odsudený za to, že kritizoval v aplikácii Telegram e, vládu e, bol odsudený na 5 rokov za to, že sa snažil uchopiť moc tento aktivista. A to sa stalo z, pod dohľadom e, sudcu vyšej, vyššej inštancie, pretože vieme, že sudcovia prvej inštancie nemôžu robiť rozhodnutia. V nasledujúcich dňoch bol sudca, ktorý prepustil tohto aktivistu proti rozhodnutiu vyššieho sudcu, odstranený zo svojej pozície, bol odvolaný, čím režim jasne vyjadril, že okamžite potresta takých sudcov, ktorí sa opovážia rozhodnúť nezávisle bez tejto striktnej hierarchie, v ktorej sa rozhodnutia musia príjmať podľa inštrukcií. V Kazachstane e, sa ponižujú a ohrozujú zastrašujú ľudia, ktorí sa mm, vnímajú režimom ako problematický a môže to byť aj preto, že majú problematickú profesiu, napríklad tí, ktorí sa zapoja do politicky motivovaných prípadov, ktorí obhajujú tých, ktorých mučili, ktorí obhajujú politických oponentov vlády, alebo ktorí si skrížia zbranie s prokuratúrou. Všetci títo ľudia sú v neustálom nebezpečenstve pred eh, režimom procedurálne postupy nie sú nezávislé a nechránia týchto ľudí. Práve preto v mojej krajine, v Kazachstane, právna profesia, najmä tí v oblasti ľudských práv, bola zničená. Celá jedna generácia bola úplne vyhladená, neexistuje. Čo sa dá robiť v takýchto hrozných situácií pre právnu profesiu v Kazachstane? Viac ako 400 občanov Kazachstanu podpísalo petíciu, e, ktorá žiada Európsky parlament, aby prijal uznesenie o ľudských právach a politickom prenasledovaní v Kazachstane, aby verejne odsúdil prenasledovanie. Tí, ktorí podpísali petíciu, tí naozaj čelia e, riziku, že budú odsudení na väznenie za podpis tejto petície petície. Napriek tomu, čo sa deje v Kazachstane, ja by som poprosila, aby parlament a SVČ urobili následovné, aby verejne odsúdili na základe dôveryhodných správ to, čo sa deje. To je extrémne dôležité rešpektovať nezávislosť právnikov, aby sa toto povedalo náhlas, aby sa zabezpečilo bezpečie právnikov. Takisto odporúčania Európskeho parlamentu z roku 2016 a 2017. Tam sa už prijali uznesenia ku Kazachstanu a malo by sa to rozpracovať ďalej, aby sa Kaza- dialog medzi Kazachstanom a Európskou úniou opäť rozbehol, aby vzniklo takéto fórum, kde by sa mohli diskutovať rôzne i citlivé témy otvorene a verejne. Procedurálny poriadok alebo rokovací poriadok PCC, čo je platforma spolupráce medzi parlamentom jedným aj druhým, by mali byť transparentnejšie a treba e, postupovať podľa dohody o spolupráci. PCC musí, musí sa stať platformou a miestom, kde občianská spoločnosť a verejné, verejní obhajcovia práv môžu otvorene diskutovať o svojich problémoch. Podľa medzinárodných zákonov je možné rozbehnúť spoluprácu medzi EÚ a Kazachstanom za istých podmienok, ktoré sa budú plniť zo strany Kazachstanu, ak si Kazachstan splní svoje právne mm, povinnosti, e, ktoré vytýčila komisia proti mučeniu OSN, komisia proti svojvoľnému zatýkaniu OSN a ďalšie orgány. Kazachstan odmieta nezávislé medzinárodné preskúmanie napríklad masakru v Ženoe a tí, ktorí sú zodpovední za streľbu, e, títo sú chránení režimom a režim sa pokúša o ich beztrestnosť. Ja sa obávam o nezávislosť Kazachstanu, o budúcnosť mojej krajiny preto sa obraciam na tí, ktorí sú vplyvní v Európe a v Amerike. Prosím, vyvíjajte neutichajúci tlak na tento režim, ktorý zásadne narúša e, ľudské práva. Potrebujeme všetku vašu pomoc. Ďakujem. Grazie, grazie. Ďakujeme pekne pani Jardemali za opis situácie. A teraz dám slovo pani Nikola McBean, Rights Practice spolu založila je riaditeľko tej organizácie a vystupí na tému činy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Áno, Rights Practice je moja organizácia, ktorá podporuje prácu všetkých, ktorí sa snažia o ľudských práv v Číne. 31. januára One Train Down bol odsudený na 4,5 roka za to, že podkopáva štátnu e, moc, e, zadržiava ho e, policia, bol teda v zadržiavaný na konkrétnom mieste bez prístupu k právniku Irakovi e, nemohol byť v kontakte so svojou rodinou. Ľudia zadržiavaní v rámci RSDL e, sú e, zadržiavaní na neznámych miestach, neregistrovaných miestach. Podľa OSN je RSDL považované za zadržanie inkomunikádo. Vieme, že aj ďalší majú podobný osud. Cieľom je prinútiť daných, aby sa priznali Eh, sú tam eh, teda rôzne ďalšie eh, praktiky uplatňované, vystavenie stresu, často teda fyzické a psychické násilie. Po šiestich mesiacoch ho presunuli do mm, teda oficiálneho zažiavacieho centra nemohli sa smetnúť jeho právnici, eh, teda tí, ktorých vybrala jeho manželka, ako je bežná prax v Číne, štát eh, mu nanútil eh, vlastných. Takže v júli 2015 sa spustila veľká potlačacia akcia. E, tí, ktorí teda nespolupracujú a nepriznajú vinu, majú obrovské e, problémy. E, potom bol Wang, teda otvorný súdny proces, nikto sa ho nemohol poriadne zúčastniť, ďal sa zatvorenými dverami. Toto naozaj nie je jedinečná situácia. Asi 300 právnikov od roku 2015 bolo teda zadržaných v rámci RSDE. Je to vynikajúci príklad toho, ako Čína vníma právny štát a e, právnickú e, profesiu E, pokiaľ ide o Čínu, e, tam e, vnímanie práva je úplne odlišné od našich systémov demokratického príjmania zákonov a nezávislého súdnictva. Tam sú deje pod vedením komunistickej strany, ale s časným vedením je čoraz zjavnejšie, že akákoľvek snaha o rozdelenie moci nebude tolerovaná. Prevláda teda záujem strany zachovať stabilitu štátu, spoločnosti a prostredia, v ktorom eh, strana vládne. Čiže politika eh, rozhoduje o tom, ako sa posudzujú právne prípady. Strana e, zasahuje e, správo, spravodlivosti e, priamo teda menuje konkrétne osoby, e, vydáva rozhodnutia a tak ďalej. E, je naozaj veľké riziko, ak sa teda sa rozhodne konať v rozpore s týmito inštrukciami. Právnici sú mimo tohto systému, majú obmedzený, e, obmedzenú možnosť eh, napadnúť rozhodnutia prijaté v systéme, hlavne zo strany policie. Asociácia právnikov e, neposkytuje e, pomoc. E, odkedy Čína teda začala po kultúrnej revolúcii pripravovať nové právo a novú právnickú profeciu, bola tu teda určité napätie medzi stranou a právnikmi. Relatívna nezávislosť právnikov a rastúca procentná identita sa teraz momentálne vníma ako problém. Strana ju vníma ako problém ľudskoprávni právnici eh, ten systém eh, spochybňujú. Eh, týka sa to napríklad Falun Gong, prívržencov občianskej spoločnosti, aktivistov a tak ďalej. Snažia teda vlastne čínske právnictvo právo dodržiavať doslova a mm, teda vlastne stratégia z roku 2015 to e, potlačenie e, malo byť e, takým mementom. Sú tu nové nariadenia, ktoré obmedzujú práva právnikov, napríklad možnosť hovoriť o prípadoch na sociálnych médiách a tak ďalej. Viacero právnikov prišlo o licenciu v dôsledku teda trestu a viacerí nemôžu z krajiny vycestovať. Potláčanie e, nezávislých prvkov e, právnej profesie je súčasťou e, širšieho kontextu, kde sa čoraz viac scvrkáva priestor umožňujúci slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania, Ehm, máme tu e, nové zákony o mimovládkach, e, finančná podpora e, pre takéto aktivity nie je žiaduca a je blokovaná. Vango prípad tiež ilustruje ďalší problém. Musíme uznať, že politické myslenie v Číne umožňuje strane mm, a teda štátu veci riadiť podľa vlastných predstav. Čiže e, sú tu určité skupiny, ktoré ktorým sa pristupuje v rámci, v rámci formálneho právneho systému a také, ktorým sa e, pristupuje mimo e, neho. E, napríklad e, zrušenie e, systému reedukácie práce v roku 2013 bolo takou nádejou. Bol tu pocit, že e, sa situácia zlepší, ale máme tu rôzne iné mimosúdne možnosti e, trestu, e, napríklad umiestnenie pod dohľadom, e, potom redukačné centra pre Falun Gong e, prívržencov e, síce stále teda vlastne existujú a tiež využívanie tzv. centier ďalšieho vzdelávania kde asi milión ľudí je e, momentálne zatvorených e, v Xinjiangu. Toto e, všetko teda spada do jedného rámca riešenia situácií mimo formálneho právneho systému. V tom formálnom systéme e, je aspoň nejaká možnosť žiť o nápravu v tomto, v tomto mimo e, systémovom e, prúde takéto niečo neexistuje. Toto bude mať samozrejme vplyv aj na iné krajiny. Momentálne hardlinery vedení k Xi Jinpingom zvyťazili obrovské sociálne a finančné náklady tohto modelu asi ale nebudú udržateľné z dlhodobého hľadiska. Takže čo sa dá v tejto situácii robiť? No už e, musíme hlavne verejne odsúdiť e, využívanie e, mučenia a teda systému, ktorý mučenie umožňuje. Musíme kritizovať prax prístupu k určitej kategóriám čínskej spoločnosti mimo formálneho trestnoprávneho systému. Diskriminácia je tu obrovská, väčšie riziko mučenia a tak ďalej. Musíme skôr morálnu, praktickú pomoc tým, ktorí sa snažia podporovať Eh, ľudskoprávne otázky v Číne. Nielen právnici a bovnicovské práva, ale aj eh, malé mimovládky, ktoré sa snažia v Číne z takýchto ťažkých podmienok fungovať. Eh, samozrejme, že musím potvrdiť aj organizácie v Európe, ktoré sa snažia spolupracovať na týchto ústyhodných cieľoch. Musíme nadalej pokračovať vo výmene názorov. Porúčovanie ľudských práv v Číne nemôžeme nechať v rukách e, ľudskoprávnych organizácií alebo malého počtu policajtov. Nie, e, nie je to nič marginálne. Čína e, si bude myslieť, že prednostňujeme obchodné záujmy a že ľudské práva súčasnosti nie sú až také dôležité. Musíme dokázať, že tak nie je. Čiže musíme sa snažiť podporovať vzdelávanie e, a e, takýto prístup e, v Číne medzi právnikmi, medzi sudcami z dlhodobého hľadiska to môže priniesť výsledky. Mnohí v Číne sú toho názoru, že na západe je vplyv politikov na súdnictvo rovnaký ako tu situácia v Kanade počas extradície v rámci Huawei a potom prístup k Kanadenom v Číne. Toto iba ilustrujú E, musíme naozaj ukázať, že my e, v Európe dodržiavame nezávislosť súdnictva a že rovnaké požadujeme aj od Číny. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Dúfam, že to naši čínsky priatelia, partneri aj pochopia. Ďakujem pekne. Času nám neostáva veľa, ale dám priestor kolegom. Barbara ako prvá ďakujem. Ďakujem pekne naozaj všetkým hosťom za veľmi detailné obsiahle prezentácie. Ja si myslím, že to, že ste nám to tu nadniesli, je už e, istou formou podpory zlepšenia situácie priamo v spomenutých krajinách. Uh, áno, hovorili ste o situácii v krajinách mimo EÚ, ale iste viete, že situácia v rámci EÚ, konkrétne v Maďarsku, si tiež zaslúži kritiku. Kritizujeme ju, ale v inom výbore, pretože uh, tam nezávislosť súdnictva je tiež ohrozená. Ale niektoré z tých návrhov, ktoré padli z vašich úst, eh, áno, pokúsim sa aj nadviazať, keď vy, pán Agajev, ste navrhovali, že niektorí sudcovia by mohli e, eh, zákaz vycestovania, ale e, dnes e, po obede budeme hovoriť v našom výbore ako e, teda zadefinovať ten sankčný režim EÚ, lebo máme tu obrovské obchodné sankcie. To spôsobuje kopu problémov. Myslím, že takéto zacielené sankcie by boli dobrou metodou, že by ich EÚ mohla používať ešte viac. A teraz pani Jardemali, vy ste požadovali dialog EU-Kazachstan, e že by mal byť transparentný a otvorený a nanášať aj otázky ovplyvňovania súdnictva a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme na tie rôzne skúsenosti, ktoré v dialogoch s ľudskými právami existujú, e, niekde sa ukázalo, že tam žiaden vplyv nemáme. Napríklad v prípade Číny univerzitný inštitút toto e, analyzoval a prišiel s výsledkom, áno, nadnášate to, ale žiaden pokrok nenastáva, takže naozaj je potrebné to riešiť od krajiny ku krajine špecificky. E, teda keď e, je situácia otvorenejšia, na stránke tretej krajiny samozrejme, tak tam je to isté na mieste. A ešte teda na otázku, čo by ešte mohol byť parlament. Uh, Pani Jardemali povedala, že je dôležité, aby sa to dialo verejne. Situácia v Kazachstane, porušovanie ľudských práv tam, tam sme mali um, naliehavý postup a uznesenie v roku 2016. Čiže áno, možno by sme sa mali snažiť vyvíjať väčší tlak eh, aj formou vypočutí alebo eh, naliehavým postupom. A teraz Ďalšia vec, e, verejné odsudenie mučenia. Áno, my sa snažíme, pani McBean. Čína e, ratifikovala dohovor o boji proti mučeniu, ale žiaden pokrok sa nesahuje, aspoň to vyplýva z mojich skúseností. Čiže možno nejaký zoznam jednotlivých prípadov, keď sa pozrieme niekedy, možno sa zlepšujú e, podmienky vo vezení a tak ďalej. A moja posledná otázka týka pána Anriho. Vy ste hovorili e, o krajinách, kde je situácia kritická a tam sa objavil aj Irán na tom zozname. Potom ste ale podali iba jedno meno a mm, tým ste to uzavreli. Čiže keby ste nemohli tomu povedať niečo bližšie. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujeme pekne. Bohužiaľ, ale nebude možnosť e, reagovať na tieto otázky. E, to je stasla pani Neve Skotiero, ktorá má na starosti ľudské práva v Global One, e, teda zastupkynia čo nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne za možnosť vystúpiť a teda prejaviť našu solidaritu obhajcom, advokátom, SVČ eh, naozaj veľmi záleží na podpore práce právnikov, keďže je to obrovská služba pre, službu, pre spoločnosť a teda dodržiavanie ľudských práv keď eh, právnici eh, riešia ľudskoprávne záležitosti alebo obhajujú obhajcov ľudských práv. Najdôležitejšie je snať to, že Máme usmernenia o ochrane obhajcov ľudských práv, ktoré boli posilnené v roku 2014, e, kde sa zdôrazňuje zraniteľnosť e, takýchto právnikov, ktorí obhajujú obhajcov ľudských práv. E, čiže sme presvedčení, že podpora úlohy právnikov, advokátov sa musí diať formou ochrany a využívania týchto usmernení ale aj posilnením e, systému právneho štátu v tretich krajinách. A toto sa odráža v akčnom pláne ľudských práv a dúfame, že sa to odrazí aj v novom akčnom pláne, ktorý bude čoskoro vypracovaný. A ešte veľmi stručne, ak dovolíte, pripomeniem niektoré z nástrojov, ktoré máme k dispozícii a idú ruka v ruke s tými odporúčaniami, ktoré ste prezentovali. Pokúsime sa ich ešte posilniť. Využívanie ľudskoprávnych dialogov, jasné. E, potom pozorovateľstvo pri uh, súdnych podporoch, procesoch, čiže tá viditeľnosť uh, verejné aj súkromné aktivity, uh, delegácie priamo v teréne sa zapájajú do ochrany právnikov. Takže ešte raz ďakujem pekne za e, vaše prezentácie a my sa budeme snažiť e, posilniť náš mechanizmus na ochranu právnikov, obhajujúcich obhajcov ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz zostáva slovo Lenka Vitová z DCG Devko. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Ja tu zastupujem komisiu a konkrétne Európsky nástroj pre demokraciu, ľudské práva. Ďakujem, že ste nás aj spomenuli na úvod. Uznali sme, že hrozby voči právnikom e, patria medzi najzávažnejšie, a teda nemyslím o právnikov, ale aj celkovo ľudí pracujúcich v tomto sektore, a je tu naozaj súčasť toho mechanizmu, ktorý my sme spustili pre pár rokmi. Pozeral som sa na tie konkrétne čísla a právnici a sudcovia, ktorí sú e, tu zastúpení, iba za minulý rok sme mali 50 prípadov takéto núdzovej ochrany alebo podpory pre právnikov v prípadoch, e, teda, pardon, bolo ich 31 v prípade relokácie právnikov z ich krajín inám, čiže približne 10 e, prípadov, ktoré ten celý mechanizmus pokrýva. Čiže naozaj sa tomuto jasne výrazne venujeme, takže sme podporili dvoch e, e, sudcov aj cez iný mechanizmus. Takže nie sú to iba právnici, ale aj sudcovia v niektorých prípadoch, ktorí tiež podpor, potrebujú podporu. Takže venujeme sa tejto otázke a aby sme to teraz zvorazňovali, ako to pre nás dôležité, aj teraz v novembri sme o tom diskutovali. Um, o tejto téme na, našej, e, na našom fóre s, e, s mimovládkami, kde sme hovorili o budúcnosti a jedna z oblastí, e, tá je jasná, pokračuje sa podpora, ale potom je tu ešte otázka naozaj podpory pri vyslovene súdnych sporoch v litigácii, aby sme sa tak naozaj dlhodobejšie tomu postavili a potom, aby sme neod spájali e, postihovanie právnikov od iných fóriem represie. Najmä dnes je veľmi dôležité vnímať to v kontexte celkovo zmenšujúce sa priestoru pre obranu a ochranu ľudských práv. Ďakujem pekne. E, bohužiaľ nemáme dostatočný čas na diskusiu a pokiaľ ide o tie otázky, ktoré ste spomenuli. Možno by sa to dalo doriešiť e-mailom, pretože nás teraz čaká ďalšie vypočutie. Takže ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili. Myslím, že teraz môžeme povedať, eh, že tie body, ktoré boli spomenuté, môžeme um, potom v Európskom parlamente aj v ďalšom uh, funkčnom období E, naďalej riešiť a venovať sa im, pretože našou úlohou je nielen bojovať za spravodlivosť, ale e, sme presvedčení, že, presvedč- že právnici majú e, veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Ďakujem pekne a ďakujeme aj my za právnikov.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 spolu organizuje aj delegácia pre arabský polostrov. Máme tu zastúpenú aj pani Michelle Aliomari, ktorá je predsednička daného výboru, takže vítajte. Od roku 2019, od začiatku tohto roku, došlo k výraznému e, navýšeniu útokov na e, obhajcov ľudských práv na arabskom polostrove aj zatýkanie týchto osôb. Spomínali sme to už opakovane, mali sme tu nedávno návrh uznesenia, ktoré bolo aj schválené, pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, je to naozaj urgentná otázka. Minulý týždeň sme to schválili a hovorili sme aj, alebo vystúpili sme proti tomu, aby alebo teda podporili sme ženy, ktoré spustili kampaň e, za možnosť e, šoferovať, byť vodičkami v Sádskej Arábii, podporujeme aj iných obhajcov ľudských práv, týka sa to nakoniec aj iných krajín, či to, je, či to sú Emiráty, či to je Katar, otázka práv pracujúcich e, v súvislosti napríklad s majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré e, budú v tomto regióne v roku 2020 a aj orgány, medzinárodné organizácie ľudských práv spomínali E, tiež viaceré obavy, pokiaľ ide o e, obmedzenia slobody takýchto obhajcov e, ľudských práv, slobody prejavu, slobody vyjadrovania sa, slobody vôbec pohybovania sa, zhromažďovania a tak ďalej. A vždy, keď nejaký aktivista v oblasti ľudských práv, nejaký novinár, nejaký opozičný aktivista alebo kritik vlády je zatknutý alebo nejakým spôsobom obťažovaný, prípadne až zabitý, tak má to dopad nielen na jeho e, osobne a na jeho rodinu, ale aj e, nakoniec na reputáciu danej krajiny. Je to e, naozaj tak a ja chcem e, vyzvihnúť úlohu všetkých týchto obhajcov ľudských práv a ich rodiny. Európsky parlament naďalej bude vždy silne podporovať všetkých, ktorí sú odvážni a ktorí um, pracujú na tom, aby ich krajiny boli tolerantnejšie, aby dodržiavali ľudské práva. My budeme hovoriť o tom, ako Európsky parlament aj ďalšie inštitúcie by mohli zohrávať strategickejšiu úlohu posilniť svoje aktivity, pokiaľ ide o podporu ľudských e, práv v regióne, aby mohli dobre reagovať na to, aká situácia je v arabskom prostredí, pokiaľ ide ľudské práva, ale naozaj nie je jednoduchá. Teraz poprosím pani kolegyňu, ktorá je predsedničkou delegácie pre vzťahy s krajinami arabského polostrova. Nech sa páči. Je voudrais me joindre à vous pour accueillir euh, chaleureusement les orateurs qui ont été... Ďakujem euh, pekne a ja tu chcem takisto privítať všetkých kolegov, aj v mojom mene, aj v ostatných, mene ostatných kolegov z delegácie pre vzťahy s arabským polostrovom. Vidím, že niektorí kolegovia sú tu aj osobne prítomní. A my sme tu v prvom rade na to, aby sme si vypočuli našich rečníkov, ale na by som chcela vysvetliť, aký je pôvod, ako vznikla táto spoločná schôdza. Nie je to len preto, že sa my dvaja osobne poznáme, ale preto, že máme nejaké témy, ktoré sú pre nás spoločné. Po poslednej misii, ktorá bola v krajinách eh, Perského zálivu, doktor Almári, ktorý je zodpovedný za ľudské práva v Katare, ktorý tiež mal prísť, mal tu dnes byť aj osobne prítomný, ten vyjadril istú ochotu a chuť vystúpiť tu v Európskom parlamente, aby hovoril o dôsledkoch toho embarga, pokiaľ ide o ľudské práva v danom regióne. A my sme akceptovali, že by sme mohli taký, takýto, takýto homologov mohli mať aj z iných krajín e, v regióne, aby e, takýto dialog prebiehal a aby sme e, posunuli veci trochu dopredu, aby sme vzájomne chápali tie problémy, ktoré môžu jedni či druhý mať a je to úloha nakoniec aj diplomácie, konkrétne parlamentnej diplomácie. A otázky ľudských práv tie vždy um, sa spomínajú, keď my cestujeme do tohto regiónu, keď máme stretnutia, aj povedzme medziparlamentné stretnutia s krajinami tohto regiónu. Pre nás je to veľmi dôležitá téma a samozrejme nie je jediná. E, Máme tu aj otázky bezpečnosti, otázky ekonomických a obchodných vzťahov, otázky riešenia konfliktov v danom regióne, pretože naozaj je to geostrategicky veľmi dôležitý región, ktorý bohužiaľ v súčasnosti sa nachádza v ne, vo veľmi nestabilnej situácii. Táto spoločná schôdza vášho výboru pre ľudské práva, práva a naše delegácie je istou iniciatívou, jednou z iniciatív, politických iniciatív, ktoré chcú vytvoriť dialog. A bolo by dôležité, aby v rámci takéhoto dialogu sme mohli sa všetkým týmto témam e, venovať a otvárať ich, aj tie najviac citlivé. prebohli viaceré prípravné stretnutia pre tento región a naši spolupracovníci s našou, našou našim súhlasom, keďže vlastne už sme teraz v posledných mesiacoch tohto funkčného obdobia e, považujeme teda za dôležité, aby sme hovorili o ľudskej alebo o situácii e, ľudských práv vo všeobecnosti v regióne Arabského polostrova. A je to o to dôležitejšie, e, že tá situácia naozaj je krehká a dosť nestabilná v danom regióne. A preto by sme my mali sa snažiť ako partnery zohrávať e, pozitívnu úlohu a snažiť sa spoločne budovať spoločnú dlhodobú spoluprácu a naše cieľe samozrejme sú spoločné a to je mier a stabilita v danom regióne, ako aj u nás. My e, veľmi e, pozorne sledujeme vývoj v tomto regióne, ktorý je pre nás v Európe veľmi dôležitý, pretože všetci vieme, že to, čo sa tam stane, môže potom mať isté dôsledky aj u nás. A preto naša delegácia, keďže e, ľudské práva sú tiež súčasťou istej stability, e, venuje niektoré schôdze tomu, aby sa prešetrili aj otázky súvisiace so situáciou ľudských práv v danom regióne. Súčasňujeme sa viacerých schôdzí, ktoré potom organizujú aj iné orgány v rámci Európskeho parlamentu, či to je humanitárna situácia v Jemene alebo kríza v Perskom zálive a tak ďalej. A čo si myslím, že je najdôležitejšie, to nie je ani to, čo my povieme, ale to, čo povedia naši naši hostia. Už im za chvíľku dám slovo, ale ešte predtým by som chcela pani Artisanžis e, teda osloviť a povedať jej, že nezabúdame, že váš priateľ, váš snúbenec, e, pán Khashoggi, Eh, bol prvý, ktorý požadoval urgentné uznesenie eh, od Európskeho parlamentu práve k tejto dramatickej situácii a chcem vám osobne povedať, že vás v tejto snahe naďalej podporujeme a eh, dúfame aj my, všetci, čo tu sme prítomní, že budú plne vyjasnené všetky otázky ohľadom toho, čo sa reálne s týmto človekom stalo, čo sa mu stalo, aby sme sa dopracovali ku k celej pravde okolo tohto prípadu. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. A myslím, že cieľom našeho stretnutia je presne, ako ste vy e, povedali, venovať sa téme ľudských práv. Samozrejme je to prepojené potom aj na takú širšiu diskusiu. Dúfam, že tie e, problémy, ktorým čelíme budeme vedieť čiastočne vyriešiť mm, alebo potom teda načrtnúť možné riešenia. Tak, takže máme na programe viacerých hostí. Máme tu teda, ako sme povedali, e, pani, ktorá bola e, snúbenkňou snúbenkou um, pána Khashoggiho, ktorý bol zabitý v sadskom konzuláte v Turecku. Nech sa vám páči. Predovšetkým vám všetkým chcem <clears throat> veľmi, veľmi poďakovať. Chcem vyjadriť vďaku všetkým prítomným naozaj zo srdca. Ďakujem, že ste prišli. A rada by som naozaj, naozaj poďakovala. Musíte mať so mnou trpezlivosť, lebo ja nebudem prezentovať túto vec možno typ typicky uvediem to menom Boha, ktorý je všemocný. A potom budem hovoriť o viacerých rôznych témach. Myslím si, že mám rozličné až protichodné myšlienky v sebe. Mala som možnosť sa stretnúť s viacerými akademikmi, členmi rôznych parlamentov, politikmi, aby som hovorila o týchto konkrétnych záležitostiach. Takisto som čítala mnohé výskumy, e, ktorými, ktoré mi posunuli priatelia. Ale ja som tu teraz v úplne inej situácii s inou skupinou ľudí. Budem s vami hovoriť nie ako zástupkyňa výskumníkov a výskumníčok, ale ako obeď, naozaj ako obeď. A chcem poďakovať pod výboru pre ľudské práva a delegácii Európskeho parlamentu mm, za túto možnosť. Pred niekoľkými mesiacmi som sa pripravovala na budúcnosť. Chystali sme svadbu, chceli sme si založiť rodinu, plánovali sme náš život, našu budúcnosť s mojim snúbencom, ale osud sa rozhodol, že nám nebude takto naklonený. Predovšetkým konkrétne v ten deň som šla do práce na univerzitu ako akademička e, pokračovať vo svojej práci a v to ráno sa môj život úplne zmenil. Neočakávala som nič takéto. Zrazu som zistila, že som na Prahu niečoho nového. Môj život sa zvrtol o 180 stupňov. Trauma, hlboká rana, ktorá sa otvorila. Všetko, všetko v mojom živote sa zmenilo a napriek všetkým mechanizmom, sociálnym, spoločenským sieťam pomoci. Nič nezmenilo môj život. Žiaľ, nič nikto nemohol urobiť s tým, čo sa stalo. Po tomto konkrétnom dni Spojené štáty americké veľmoc má, ktorá má svoje konkrétne finančné záujmy, nechcela prevziať na svoje plecia zodpovednosť za odsúdenie udalostí, ktoré sa odohrali v ten konkrétny deň. Jednoducho, predaň, predaj zbraní, kontrakty o predaji zbraní, obchodné dohody, ktoré sa pripravovali, boli pre USA dôležitejšie ako obhajoba ľudských práv, ako obhajoba právneho štátu. Početné odlišné fóra, početné organizácie nereagovali takýmto spôsobom. Európska únia, lídry Európskej únie, ministri, predstavitelia vlád a hlavy štátov, poslanci odsudili, všetci odsudili to, čo sa stalo v tejto konkrétny deň a reflektovali základný princíp Európskej únie, základné princípy organizácií, ktoré sa zapojili v Európskej únii. Európska únia chce vytvoriť e, sociálny štát, štát, kde je dobre všetkým, oblasť, kde je dobre všetkým, kde sa dodržujú určité zásady a princípy. To mi pripomenuli pri mnohých príležitostiach, že je to tak. Toto, o toto sa snaží Únia. O toto sa snaží tento kontinent. Myslím si, že je skutočne dôležité zvážiť práve tieto fakty, pretože sa udialo to, čo sa udialo a nikto nebol v konflikte, ako sa vyjadriť k udalostiam toho konkrétneho dňa, ktorý mám na mysli. Tieto zásady e, právneho štátu, demokracie, obhajoby ľudských práv a integrity človeka, ktorý stojí nad všetkými princípmi, ktoré sa obhajujú, O tomto nikto nezapochyboval. Dámy a páni, ak nikto nevie sa nahlas vyjadriť k vražde Jamala Ahmada Kašegiho, ak sú veci nejasné, ak by také zostali, bola by to hrozná škvrna na boji za ľudské práva. V mene humanity, ľudskosti, v mene obhajoby, dôstojnosti ľudských bytostí takýto zločin a zločiny takejto povahy musia byť vyšetrené, musia byť objasnené. Jamal odišiel zo svojej domovskej krajiny, aby hľadal slobodu, ktorú nenachádzal vo svojej krajine bol v Spojených štátoch amerických, pretože mal pocit, že tam sa bude môcť slobodne vyjadrovať. To nebolo možné v jeho domovine. Intenzívne pracoval v smere obhajoby ľudských práv, pomáhal utlačaným v Saudskej Arabii, ale nielen v Saudskej Arabii. Mal pocit, že všetci žijeme v temnom lese. Sice sme tam všetci spolu, ale je tam temno, je to hustý les a ak sa nebudeme chrániť, ak nebudeme navzájom uznávať svoju vlastnú dôstojnosť, dôstojnosť ľudí, tak sa to nedá posunúť ďalej. Chcem poďakovať mnohým, ktorí sa pokúšali objasniť situáciu, objasniť to, čo sa stalo. Predovšetkým chcem poďakovať OSN, pretože oni vyšetrovali a výsledky tohto vyšetrovania majú veľmi veľkú hodnotu. Európskemu parlamentu chcem poďakovať za citlivosť, ktorú preukázal a táto citlivosť potom viedla k ďalším krokom pri objasňovaní tohoto hrozného temného zločinu. Chcem poďakovať aj vláde Turecka. Prešlo 5 mesiacov od tohto dňa, od tejto udalosti. A aj, tak, aj keď je to dlhý čas, aj keď sa rány trochu zahojili, kládli sa tomu do cesty prekážky. Naozaj sa obávam, čo sa udialo, kto má zodpovednosť, či, bude, či budú volaní za zodpovednosť, čo na to Saudská Arábia, aké nevyhnutné tlaky treba vynaložiť a aké budú vynaložené voči nás. Pýtam sa to ako človek, ako obyčajná ľudská bytosť. Toto treba, aby sa pýtali ľudia, každý sám seba, nie len medzinárodné organizácie, ale treba postupovať a čo najskôr odhaliť páchateľov tohto temného zločinu. Musia byť odhalení a predvedení pred spravodlivosť. zásady, na ktorých fungujete vy v Európskej únii, vytvárajú sami o sebe tlak, aby sa takéto veci objasnili. Na toto apelujem, potom to volám. Naozaj je to výnimočná udalosť, výnimočné, čo sa stalo, ale nezabúdajme na to, že to možno nie je až také výnimočné, ako si ľudia myslia. To, čo sa stalo, mohol byť zločin, ktorý sa deje jednoducho často. Len o tom tak nepočujeme, nie je to také medializované. Nedozvieme sa o takýchto podobných zločinoch. Všetci z tých, ktorí by mohli vyvinúť tlak, aby sa veci objasnili, poprosím vás, urobte tak. Aby sme mohli pokračovať do budúcnosti v duchu slobody, v duchu dobrých životných podmienok pre všetkých, sociálneho štátu pre všetkých. Takéto veci sa musia objasniť a potrestať. Nesmú zostať nepotrestané. Tu sa musí jednoducho právo uplatniť do posledného písmenka. Naozaj to je veľmi zásadné porušenie ľudských práv. Je to porušenie pravidiel, je to porušenie právneho štátu, je to niečo absolútne neakceptovateľné, neetické, je to niečo, čo je závažím ťarchou na svedomí nás všetkých. Práve preto sa musíme pokúsiť čo najskôr to objasniť. Ďakujem pekne, dámy a páni, za pozornosť. Veľmi si vás všetkých vážim. Ďakujeme vám, pani Hatie Senzig, za ten, túto veľmi dôležitú výpoveď. Ďakujem, že ste hovorili aj o odhodlaní Európskeho parlamentu ktorý žiada objasnenie toho, čo sa stalo v Istambule. A teraz dostane slovo naša ďalšia rečnička, ktorá nám povie o Spojených Arabských Emirátoch a o tom, čo sa deje tam. Je to náš ďalší rečník. Dobre, ráno prajem. Európsky parlament pod výbor pre ľudské práva Volám sa Matthew Hedges. Možno ste si vypočuli môj prípad. Som eh, PhD kandidátom na univerzite, ktorá... Eh, bol som obvinený zo spionáže, hoci pracujem na univerzite v Durhame v Spojenom kráľovstve, falošne eh, obvinený a uväznili ma medzi 5. májom a 26. E, novembrom 2018. Moja nočná mora sa začala na letisku v Dubaj, kde ma zrazu e, zo 10 mužov obstálo. Boli to bezpečnostné služby Emirátov, e, dali mi pasku na oči a odviedli ma do auta s nimi, dali mi mm, želieska a odviedli ma do budovy bezpečnostných služieb v Abu Dhabi. Niekoľko dní som bol vypočúvaný a nepovedali mi, prečo som vypočúvaný. 6 až 7 týždňov bolo peklo, ktoré nastalo. Niekedy ma vypočúvali 15 hodín bez prestávky, niekedy som musel stať priputaný v tme, bez eh, okna, v miestnosti bez okna, spal som na podlahe a osprchovať som sa mohol až po prvých dvoch mesiacoch zadržania. Počas týchto týždňov vypočúvania ma, sa mi vyhrážali hroznými aktmi mučenia, ak nepoviem, že čo, to, čo chcú moji únoscovia počuť a počul som z iných cieľ okolo mňa, ako mučia iných ľudí. To naozaj nebola prázdna vyhrážka. Napokon e, som bol mi povedali, že som členom MI6 britskej tajnej služby a že vraj som špion. Pretože e, mi konečne, pretože som podpísal takéto falošné vyhlásenie, konečne mi umožnili e, stretnúť sa s niekým z ambasády Spojeného kráľovstva a nasledujúcich 6 mesiacov som bol na samotke bez, v miestnosti bez okien. Takisto neustále ma vypočúvali. Občas mi však umožnili dostať sa k telefónu a komunikovať s mojou rodinou a s personálom ambasády. Boli hrozné veci, ktoré mi dali, porušili ľudské práva, dali mi drogy, aby ma upokojili, chceli ma zlomiť duševne, aby ma mohli manipulovať a držať ma pod kontrolou. Dávali mi koktaj, koktajl liekov, ako je Xanax, Ritalina, antihistaminic, antihistaminik, antihistaminik to žiadny lekár nepredpísal, ešte stále som závislý od mnohých týchto liekov a zotavujem sa. A toto sa vraj nazýva proces e, pred súdom. Trikrát v oktobri ma predviedli pred súd a až po druhom vypočutí som sa stretol so súdcom. Uvoľnili ma zo samotky na pár dní po treťom vypočutí. Povedali mi, že musím zostať v Dubaji s e, kovovým náramkom okolo členka, e, aby ma, mohli na mňa dozerať. A konečne som sa mohol stretnúť s ľuďmi z ambasády a s mojou manželkou v Dubaji. A keď som sa vrátil na súd, o 5 minút oznámili, že som bol uznaný za vinného a odsudený na doživotie. Bol som okamžite odtransportovaný do tej istej vypočúvacej miestnosti ako predtým, ale nie do väzenia. Potom zaintervenovali e, ľudia zo Spojeného kráľovstva a z vysokých kruhov a konečne ma uvoľnili 26. novembra. Bola to naozaj nočná mora. Zaobchádzali sa, zaobchádzal sa so mnou hrozne, boli to hrozné porušenia ľudských práv a UAE, um, Spojené arabské e- e- emiráty Um, očierňovali moje meno za niečo, čo som vôbec neurobil. Moja integrita akademika bola spochybnená a prechádzal som si depresiou, úzkosťou a myšlienkami na samovraždu, pokiaľ som bol v rukách bezpečnostných zložiek Spojených arabských emirátov. A moja vlastná vláda a všetky členské štáty zatiaľ tvrdili, že sú v prekvitajúcom vzťahu so Spojenými arabskými emirátmi, že je všetko v poriadku. Nikoho neobvinujem, ale nikto, si, e, nikto sa necíti byť ani vinný. Našťastie ma prepustili ale to preto, že ma podporila medzinárodná verejnosť a akademická komunita, ale to, čo sa deje v Spojených Arabských Emirátov, Emirátoch je, nie je výnimkou. Mnohí takí ľudia, ktorí nemajú podporu, ako som ja mal, ešte stále sú vo vezení za to, čo nespáchali. Žiadam Európsku úniu a členské štáty, aby verejne vyhlasili, že Spojené Arabské Emiráty sú nepriateľským prostredím pre akademikov a žiadam ich, aby bolo, boli chránení akademici oveľa viac. Despotické režimy musia byť volané na zodpovednosť za to, čo e, robia. Nesmieme pokračovať v priateľských vzťahoch s nimi. Dúfam, že môj príbeh navodí spravodlivosť pre tých, ktorí, ktorí ešte stále za dezinformácie a sfalšované výpovede držia vo väzení Spojených arabských emirátoch. A na celom svete nesmieme byť ticho. Ďakujeme vám, hovorí pán predseda. Teraz e, dostane slovo Alia Al-Hatluk bude hovoriť o situácii ako sa pokúša e, riešiť veci vo svojej rodine. Ja som precestovala tisíc míľ, aby som vám toto mohla povedať. Som z Houstonu, ale našťastie Povedal, zistilo sa, že mám určitú genetickú chorobu a musím sa liečiť, preto som tam ešte stále. Trpím touto chorobou a mohla som iba na 3 dní prísť, aby som odprezentovala svoj prípad. Táto choroba, ktorou trpím, e, si vyžaduje mať e, pokojnejšiu myseľ než stres, než stres, ktorým predchádzam ja Dámy a páni, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, som tu, aby som odprezentovala tisícky prípadov žien, ktorý, ktoré trpia blokádou. I am a divorce Qatari. Som rozvedená, pochádzam z Kataru, e, mám s Bahrajčanom tri deti. Dovolili mi, aby sme žili spolu. E, keď som študovala v Európe. Boli sme občanmi Európy, žili sme v pokoji a pokúšali sme sa byť matkou a otcom našim deťom. Európa mi umožnila vychovať moje deti v úcte k ľudským právam a slobode vyjadrenia. Zvyčajne GCC nedovoluje interné manželstva. Celý život musíme žiť, ako keby sme bola tá istá rodina a národnosť neexistuje, nie sú žiadne bariéry a preto Bahrajn, Kuvajťan, človek zo Saudskej Arábie z Emirátov sa môže ženiť a vydávať navzájom. Ale GCC zrazu v roku 2017 v júni zablokovalo násilím v diplomatické styky z Kataru. A odvtedy sa môj život veľmi stiažil. Všetko sa zmenilo. Moje deti nesmeli hovoriť s rodinami v Bahrajne kvôli tejto blokáde. Ich rodiny nesmeli komunikovať s mojimi deťmi, pretože sa tu odmieta akákoľvek komunikácia kvôli novým zákonom, ktoré sa prijali. Stratili sme priateľov, prišli sme o rodinu, o príbuzných, pretože takýto zákon, tento nový zákon, ktorý náhle oddelil ľudí od seba, ktorí sa už nesmú navštevovať. Nesmieme navštíviť Meku napríklad. Citovo sa jednoducho tieto veci blížia zrúteniu sa. Ľudia nesmú ísť na pohreb rodinným príslušníkom, nesmú prekročiť hranicu do iných krajín. Zároveň moje deti, ktoré vyrastali v Európe, v myšlienke úcte k ľudským právam a slobode vyjadrenia, boli zrazu šokované, že môžu byť potrestané za to, že vyjadria svoje pocity z tejto blokády a že pretože ja som z Kataru, oni nesmú ísť späť do Bahrajnu. Ste tu mnohé matky a asi cítite, v akej situácii som bola. Musím pokračovať v liečbe a do piatku e, som tu, ale potom ma príjmu do nemocnice a vymenia mi krv. Každý týždeň to musia robiť. A deti ma nemohli ani navštevovať pretože sa boja, že keď prídu hoci kde mimo Kataru, prídu opas. Ja ich nemôžem navštíviť, pretože každý týždeň musím ísť do nemocnice. Predstavte si takýto scenár, takýto život a môže to byť ešte ťažšie, keď vypršia ich pasy a to bude do konca tohto roka a neobnovia ich. Nemôžem im ani poslať tieto pasy, pretože od začiatku tejto blokády, keď sa vyjadrili v, pred GCC, že chcú vidieť matku, podobne iné matky prosili GCC, aby sa mohli skontaktovať so svojimi deťmi. Jedna pani mala 11-ročné dieťa, jeho syn, jemu vypršal pás, poslala ho, aby si ho obnovil a on, oni ho nepustili naspäť. Tvrdia jej, že to trvá určitý čas, kým sa obnoví pas a už rok a pol syn nemôže e, sa vrátiť k mame. Nevidela ho odvtedy. Takáto situácia dnes panuje a mám toho dosť. Som chorá, ohrozujú ma celý čas. Myslím na to, čo urobíme koncom tohto roka s deťmi. Aká situácia bude s mojou budúcnosťou a s nimi. Dámy a páni, z tejto platformy apelujem na všetkých poslancov a najmä poslankyne parlamentu. Som si istá, že rozumejú môjim pocitom. Som rozvedená, som chorá a som oddelená od detí a nie vlastnou voľbou, ale silami osudu. A je tu hrozba, že ich kedykoľvek stratím. Apelujem na vás, všetky v Európskom parlamente. Podporte nás, matky. Ničím sme sa nezamiešali do politických problémov, ktoré túto blokádu navodili. Máme právo žiť a teraz oni kontrolujú náš život, našu dôstojnosť, máme právo na našu dôstojnosť a na naše deti. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma vypočuli. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za túto výpoveď. A teraz by som dal slovo pani Valuma Hauer, ktorá je e, študentkou na univerzite vo Francúzsku a bola e, svojho času vykazaná zo Spojených Arabských Emirátov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. V prvom sa chcem poďakovať za pozvanie do tejto dôležitej platformy nielen eh, pokiaľ ide o naše osobné situácie, ale aj pokiaľ ide o informovanie o pravde, ktorá mm, zmenila, otočila naše životy. Možno túto kopa ľudí akceptuje, ale v, v štátoch GCC tomu tak nie je. Ja viem, že ľudia tu chápu, že mám určité práva a ja teda mám dôveru v takúto platformu nielen preto, lebo som e, o tom počula a bola som toho svetkom, ale aj preto, lebo naša situácia je naozaj komplikovaná. Čiže čo by som chcela povedať na úvod – Vždy eh, som eh, túžila potom eh, vystúpiť tu, ale nikdy som nevedela, že Basfatia sa tak vyhrotí, že bude musieť prezentovať svoj vlastný príbeh mm, a nie príbehy iných ľudí. Takže poviem, ako sa vyvíjalo moje môj, môj štúdium. Začala som s veľkými ambíciami, ale skončila som niekde inde, než som predpokladala. Na úvod chcem povedať, že som vždy snívala o štúdiu v zahraničí. Vždy som sa snažila myslieť inak. A naozaj som usilovne pracovala na to, aby som sa dostala do Paríža, aby som mohla študovať na eh, prestížnej univerzite známej Sorbone. Je to naozaj splnený sen. Začala som štúdiom francúzštiny v Tuch vo Francúzsku, aby som sa mohla na túto univerzitu dostať. Povedali mi, že musím splňať základy, začala som teda jazykom, postupne som sa zlepšovala a keď som sa chcela, požia- som chcela požiadať o, o štúdium na Sorbonne, tak sa udialo, čo sa udialo v Charlie Hebdo, vrátila som do Kataru a áno, povedali mi vždy, môžem študovať v Abu Dhabi, je tam e, blízko východný kampus, e, nedaleko môjho bydliska, máme tam rodinu, e, je to teda moja kultúra, Eh, podobný, eh, podobný teda eh, životný štýl, takže som požiadala o štúdium na Sorbonne Abu Dhabi. Čiže mm, išiel som splniť sen, byť študentkou prestížnej univerzity. Išla som do Abu Dhabi, začala som teda bežným spôsobom, našla som si ubytovanie, zaplatila som školné, lebo je to v Abu Dhabi súkromná univerzita a e, naozaj som tlačila mojich rodičov. E, toto je môj cieľ, podporte ma emočne, e, finančne, v akékoľvek forme. Absolvovala som prvý ročník, prešla som poslednou skúškou a začali mi prázdniny. V oblečení v ktorom som dokončila školský rok, som sa vydala na letisko, že stretnem s matkou, všetko som nechala u seba e, doma a testovala som do dohy tak ako bežne. A potom som sedela pred televíziou s mojou rodinou a videla som nápis Al Jazeera, e, CNN na každej v stanici, eh, diplomatická kríza eh, v GCC a prerušenie nejakého demokratických, demokratických uh, diplomatických vzťahov. A bola som šokovaná, šokovaná, pretože uh, to sú susedské krajiny a nevedela som, uh, ako to bude so mnou. Takže chvíľku trvalo, kým som to akceptovala, kým som ten šok spracovala. Um, nechcela som vyvíjať nejaký tlak. Vedela som, že priatelia v Abu Dhabi ehm, vzhľadom na prijaté zákony ehm, s nami nie sú schopní komunikovať, je zakázané posielať e-maily a tak ďalej. Napísala som však univerzite, spýtala som sa, aké sú ďalšie kroky, ako môžem postupovať o dva dní odpo- odpovedali uh, v znení uh, uh, príjmete tento e-mail a dostala som v prílohe žiadosť o preloženie do Paríža bez akokoľvek vysvetlenia. Áno, samozrejme, som chcela ísť do Paríža, štoť v Paríži, ale nie už o 20 dní, nie pod takým tlakom Eh, bol to začný tlak na moju eh, rodinu, Požiadala som vzdelávaciu radu o pomoc, povedali áno, podporíme vás, eh, pošleme vás do Paríža, ak si to želáte. Tak som tam išla. A mala som aj ďalšieho priateľa, podobná situácia v Amerike. Teda je to dievča, jej zostáva ešte dva roky na štúdium a tiež nemohla, a ona nemohla teda vycestovať tak ako ja. Takže ja som v Paríži ako turistka, nie, ehm, nie je to také príjemné ako v Abu Dhabi. 20 ehm, dní som na to mala, musela som si nájsť ubytovanie, zoznámiť sa s ľuďmi, začať chodiť do školy. Ehm, naozaj to vyžadovalo veľké odhodlanie z mojej strany. Eh, čiže rovno som musela eh, nastúpiť do školy a vybavovať eh, veci, ktoré som mala vybavené už predtým. Napríklad som musela nájsť firmu, ktorá vyzdvihne moje veci v Abu Dhabi, čiže niekto, koho vôbec nepoznám, tam musel vojsť do môjho bytu, všetky moje dokumenty sa museli z Abu Dhabi transferovať do Paríža. Čiže bol to obrovský emočný tlak, finančný tlak na moju rodinu zaplatili naozaj strašne veľa. Áno, oni sa vždy snažili uh, financovať ma a moje vzdelanie, ale toto bolo naozaj priveľa. Stále neviem, počo k tomu došlo, vôbec netuším, aké sú príčiny toho, čo sa stalo. Neviem, prečo pretilka dostala dva roky, eh, ja iba dva mesiace. Anything, but we're talking about basic... Čiže hovoríme o základnom ľudskom práve. Eh, tým je teda dobré vzdelanie v prosperujúcej krajine ako Abu Dhabi. Čiže keď poviete Sorbona alebo Deluch, keď máte tieto názvy, tak by ste mali rešpektovať aj hodnoty z Francúzska, teda rovnosť, egalite. Mne sa aj nedostalo. Mm, a od tejto platformy ju teraz žiadam. Ďakujem pekne. Grazie. E, Ďakujeme pekne. A ešte máme posledného rečníka, Ali Alaswad ktorý je niekdajším e, členom e, Bahranského parlamentu. V roku 2011 sa vzdal funkcie e, poslanca, ak bol to teda protest proti potlačenia mierových demonstrácií bol e, odsudený in absencia, podobne ako ďalší členovia politickej spoločnosti Alve Fak v 2018. Takže sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Je pre mňa obrovská čest e, byť súčasťou tohto panelu e, s takými ľuďmi, ktorí boli vystavení porušeniu ľudských práv v Perskom zálive je e, teda e, potrebné hovoriť o tomto regióne ako celku. E, skúsenosti z rôznych krajín sú veľmi podobné. Vládne elity sú v konkurencii jedna s druhou o získanie vplyvu a je tu naďalej tribálna forma vlády, ktorá uprednostňuje niektoré rodiny, ich rodiny na úkor ostatných. Od protestov arabskej jary tisícky Bahrajnčanov vyšli do ulic a žiadali demokratické demokratickú vládu. Jediná vec, ktorá sa tým zmenila, je e, narastajúca represia na potlačenie demokratických požiadaviek a aj e, teda miera, e, akou e, Bahraň upada diktatorstva. E, teda odkláňame sa od tej e, konštručnej monarchie, ktorou oficiálne sme. V roku 2011 Bahrančania mierovo demonstrovali svoje práva. Reakcia orgánov však bola absolútne neprimeraná. Mieroví demonstranti boli zabíjani na uliciach, e, tisíce skončili v e, väzení alebo boli prepuštení, prepustení z práce. E, nezávislá vyšetrovacia komisia bola teda v Bahrajmene následne mm, zriadenia. My ako opozícia sme s nimi plne spolupracovali a verili sme, že priniesie konkrétne výsledky. V novembri 2011 bola zverejnená správa, obsahovala asi 27 odporúčaní, eh, vrátanie skoncovania s mučením, eh, eh, tak aby sa v civilných konaniach riešili demonstranti, prepustenie politických väzňov, otvorenie štátnych médií a tak ďalej král e, vystúpil a vyhlásil, že akceptuje tieto zistenia a že zmeny bude implementovať. Ale momentálne stále e, sú e, v väzeniach v Bahrajne väzni mučení občanov, civilistov, súdia vojenské súdy a odsudzujú na smrť. Máme v Bahrajne tisíce politických e, väzňov. Máme tu e, využívanie e, rôznych prostriedkov na potlačanie ďalších, ďalších protestov. Tisíce alebo stovky bahrajnských občanov prišlo o, o občianstvo, asi 700 teda ľudí bolo pozbavených e, občianstva. Sheikh Ali Sahman, e, generálny tajomník Al-Wefak, e, umienený politík, ktorý chce nenasilnú formu a dialog, bol odsudený na doživotný trest po tom, čo bol obvinený z konšpirácií s Katarom voči Bahrajnu taktiež iní kolegovia boli in absentia odsudení a toto je úplne absurdné. al Vefak eh, mm, už eh, v zásade neexistuje, bol postavený mimo zákon, eh, naše e, kancelárie e, boli e, zničené, naša práca e, vyhlásená za e, nelegálnu. E, naozaj e, nemáme nezávislé súdnictvo, bezpečnostný sektor vyžaduje reformu, tak aby naozaj e, všetci občania Bahrajnu sa mohli zúčastňovať. A tiež je e, teda potrebné skončiť s diskrimináciou a teda nastaviť e, spravodlivú spoločnosť, inštitúcie otvorené médiá. Chceme naozaj demokratickú e, spoločnosť, inkluzívny politický systém a spoločnosť. Monarchia musí byť oddelená od politiky a ľudia, e, z nich musí tá moc vychádzať. E, tieto výzvy však neboli prijaté, naopak boli násilne potlačané. Dúfame, že naša krajina bude napredovať. Bohužiaľ sa tak momentálne nedieje. Chceme skutočný dialog do budúcna rokovania medzi orgánmi a opozíciou, tak aby sa Bahrajn dostal z tejto krízy. Všetky strany eh, musia vo vláde byť ochotné spustiť dialog. Všetci politickí väzni musia byť prepustení. Ale potrebujeme účasť našich lídrov, hlavne Sheikh Ali Salman musí byť prepustený, pán Navil Radžov musí byť prepustený, ďalší politickí väzni. Toto by pomohlo nastoliť atmosféru dôvery, aby sme videli, že orgány naozaj chcú, aby krajina napredovala. Tiež je potrebné dodržiavať možnosť mierového nenasilného protestu. A tiež vyzývame k podpore pre medzemného spoločenstva. Bohužiaľ, naši E, spojenci zatiaľ nedostali svojim povinnostiam a močali, keď dochádzalo k zatýkaniu lídrov, čím vlastne dali e, zelenú ďalšiemu násiliu na bahrajskom ľude. E, čo teda ako vnímajú Bahrajn spojenci. Neexistujeme predsa v izolácii. Nemali by sme ste odsúdiť e, kroky bahrajnských orgánov, podporiť demokratickú budúcnosť e, Bahrajnu. E, občania Bahrajnu nechcú, aby ich krajina zlyhala. Chceme naozaj úspešnú krajinu na prospech všetkých občanov. Sme proti extrémizmu, sektariánstvu. Bahrajn môže byť úspechom arabskej jary eh, v nestabilnom, nebezpečnom regióne. Naozaj môžeme byť paštou mierovej koexistencie, rešpektu a jednoty, ale na to potrebujeme podporu Európy. S vašou podporou dúfam, že Bahrajn mojich detí eh, bude lepší, eh, teda že budeme na túto krajinu môcť byť hrdí. Ďakujem pekne. Thank you, grazie. Ďakujem pekne. Ďalej. By sme mohli poprosiť prípadne kolegov poslancov, aby sa vyjadrili. Pán Gorec, nech sa páči. Oui, merci, monsieur le président. Gorec, ďakujem pekne. Samozrejme, to, čo sme si tu dnes vypočuli, ma zasiahlo prišli ste do Európskeho parlamentu a teda hovorili ste o veciach, ktoré sú naozaj hrozné častokrát a e, iba ste nám pripomenuli, alebo okrem iného ste nám pripomenuli, že máme veľké šťastie, že žijeme e, v zóne alebo v regióne, kde je mier, kde je spravodlivosť, e, kde je právny štát a tento právny štát nám dáva isté možnosti a aj isté limity. Chcem sa spýtať, akým spôsobom by sme mohli spoločne E, sa pozrieť na reakcie, ktoré treba dať na dve úrovne. Jednak e, na úrovni politickej, jednak na úrovni právnej. Myslím si, že z hľadiska politického my ako Európsky parlament ešte robíme všetko preto, aby sme e, tieto témy nechali na programe dňa, aby zostávali tam. Spomenuli ste napríklad aj ten masaker, teda alebo tú, tú tú, tú, tú hroznú udalosť, ktorej bol váš e, snúbenec zavraždený, že už sa o tom nehovorí v správach, to je pravda. A samozrejme my to úplne priamo ovplyvniť nevieme. Pokiaľ ide o turecké orgány, keďže ide naozaj o vraždu, ktorá sa uskutočnila na mieste, kde vlastne, ktoré vlastne nespadá pod tureckú spravodlivosť, tak e, z toho, čo sme si mohli prečítať alebo vypočuť v médiách, e, bolo povedané, e, že turecké spravodajské služby veľmi dobre boli informované o tom, čo sa tam stalo. Ak si to dobre spomínam, ak si na to dobre spomínam, e, boli tam isté odposluchy, tak možno by sme mohli tieto informácie získať od tureckých spravodajských služieb. A teda chcem sa spýtať, či je tu niekto, prítomný, kto by nám mohol povedať e, niečo o tom, ako to vyzerá z hľadiska právneho, kde sa nachádzame v rámci toho postupu, e, či ak sa teda chceme spraviť nejaké ďalšie kroky, tak mali by sme začať s tým, s tým, s tým s tou situáciou z hľadiska právneho, ako to vyzerá. A potom, e, pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, vidíme, že istým eh, spôsobom aj na poslednom samite G20 eh, silný vplyv má v tejto oblasti Putin a inak povedané eh, prosím Arábia nie je rozhodne izolovaná. Minimálne tak by som to povedal. Neviem, či v tejto veci robíme dosť, ale prosím, pomôžte nám prehodnotiť alebo zvažiť rôzne možnosti, ktoré, by sme my mohli mobilizovať na politické úrovni a z hľadiska právneho myslím, že e, toto stretnutie to je iba začiatok. Bude treba postupovať ďalej e, k analýzam, ktoré budú detailnejšie a ja v každom prípade som veľmi hrdý na to, že môžem sa zúčastniť e, tejto diskusie, pretože naozaj tu hovoríme o reálnych problémoch. Náš boj pre alebo v prospech ľudských práv je dôležitý a potom samozrejme ten proaktívny prístup. Viem, že nie je to vždy reakcia na, vaše, na to, čo očakávate, ale keď napríklad eh, sme dali tú, keď dávame tú Sacharovú cenu, tak vlastne pozbudzujeme ľudí, ktorí bojujú v týchto krajinách, ktoré častokrát eh, majú, ľudia častokrát majú pocit, že sú izolovaní, ale Európsky parlament na nich eh, nezabúda. Keď sa pozrieme na posledných ľudí, ktorí to dostali, tak vždy Európsky parlament sa snažil a veľmi tak e, rozumne a veľmi relevantne vybral e, práve tých vhodných kandidátov, tých, ktorých e, najviac si to možno zaslúžili, častokrát dokonca o pár rokov na to dostali aj Nobelovú cenu za mier. Čiže e, my chceme byť naďalej aktívni, budem radi, keď nám e, pomôže. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Henke. Ja, erlauben Sie mir, dass ich heute... Ďakujem, ak dovolíte, dnes by som prehovoril v mojej materčine, pretože by som chcel obrátiť aj na politikov v Nemecku. Ďakujem pekne, pán Panceri, za uh, toto podujatie. Uh, naozaj bolo na čase a chcem sa naozaj poďakovať za nasadenie tých, ktorí dnes prišli vypovedať. Ako tu už odznelo, prípad pána Chašužiho zrejme nie je výnimkou, dokonca možno pravidlom, len sa to dostalo na verejnosť, pretože e, náhodou e, to nahrali kamery a pokiaľ ide o obhajkyne práv žien v Saudskej Arábii, ktoré sú uväznené, k tomu už Európsky parlament prijal viacero uznesení. Ja som pevne presvedčený o tom, rovnako ako ostatní tu, že musíme reagovať viac Zaujímavé je to, že nemecká vláda, ktorú teda kritizujem veľmi rád, tak kritizovala, zastavila e, dodávky zbraní Saudskej Arábii, čo možno súvisí aj s Jemenom. Ale americká vláda neurobila podobné kroky a všetci vieme prečo. Ide o dodávky zbraní, teda peniaze. A zaujímavý je ten rozpor americkej vlády, ktorá momentálne vyvíja právom veľký tlak na medzovskú vládu, čo je tiež krajina z kopou ropy. Je tam tej ropy dokonca väzni v Sádskej Arábii, ale nevyvíja absolútne žiaden tlak na Saudskú Arábiu. Čiže je tam takýto rozpor, ktorý by sme mali tematizovať a teda dostať na verejnosť. Pani Mari, francúzska vláda, zaujímavé, reagovala inak ako nemecká a pre mňa je to zase typický rozpor tu v Európe. Vaša vláda e, je vždy pritom, chce harmonizáciu úplne všade, kde to ani nič neprináva, čiže to euro, rozpočet, minister financí alebo európsky poistenie v nezamestnanosti, ale pokiaľ ide o spoločnú reakciu z očí oči Sádskej Arábii, tam sa žiadna harmonizácia nedeje. Pán Hedges má pravdu, keď hovorí, že despotický režim musíme sankcionovať. A ja som o tom pevne presvedčený. To ale neznamená, že nebudeme vôbec obchodovať s týmto e, režimom, ale nemôžeme ho ani schvalovať alebo takýmto spôsobom podporovať. Ja sám som bol 6 rokov predsedom nemeckého priemyslu, než e, som sa pustil do politiky a musím povedať, že som sa hambil pokiaľ ide o niektorých nemeckých priemyselníkov, ktorí boli zdráhaví pokiaľ ide o nie na e, e, pokiaľ ide o summit e, v Sádskej Arabii, potom čo šlo k tomu masakru, masakru vášho snúbenca. Fakt som sa za nich hambil. A ďalšia vec, hovorilo sa tu o tom, že tu máme zástupcov spanielských Emirátov, Sádskej Arabii, Kataru, Bahrajnu Máme 58 moslimských krajín celosvetovo, ale neexistuje jediná, s výnimkou Tuniska snáď, kde by ľudské práva boli dodržiavané. Toto je tiež vec, o ktorej je potrebné tu diskutovať a položiť si otázku, s čím to súvisí, z čoho to vyplýva. A ďalšia vec, ktorú musíme objasniť, aj keď sa to mnohým Európanom páčiť nebude. Hovoríme často o európskych hodnotách, ale skoncujme s tým. Ľudské práva sú predsa univerzálnymi hodnotami a keď hovoríme European values, tak e, potom moci pánom v krajinách, e, z ktorých títo ľudia prichádzajú, ale aj Rusom a Číňanom zľahčujeme situáciu. Oni povedia, vy máte vaše hodnoty, tie európske, a my máme naše, naše ruské alebo čínske. Alebo naše moslimské. A to je hlúposť. Skončíme s tým. Pokiaľ ide o ľudské práva, sú to hodnoty univerzálne a musia to zažiavať aj mimo EÚ, aj sa zažiavajú. Mám na mysli Tajván, alebo Japonsko, alebo Južnú Koreu, alebo iné krajiny, aj v Latinskej Amerike. Čiže podľa môjho názoru toto je absolútne kontraproduktívna arogancia Európanov. Ďakujem. Grazie. Valina. Ďakujem pekne. Gracias. Pani Volina, nech sa páči, ďakujem pekne aj za vaše vystúpenie, aj za organizáciu tohto stretnutia, tejto schôdze. Nie všetky krajiny v tomto regióne sú rovnaké, ale je tam naozaj veľký systematický problém, pokiaľ ide o Sádzku Arábiu a ostatné krajiny v regióne. Ten hlavný problém vychádza zo Sádzkej Arábie ten problém, tá, tá, tá rakovina. A ten, kto chce nejakým spôsobom sa od Sádskej Arábie odpojiť, tak potom na to doplatí, ako sme videli v prípade Kataru. Nemá to iné vysvetlenie, takže všetci reálne vieme, že to je takto. A e, nedáva zmysel, aby sme to nejako obchádzali a nehovorili e, o tom, e, ako to naozaj je. Prípad Khashoggi, to aj CIA nakoniec povedali, ako to bolo a naozaj je to veľká hamba, keď e, niekto iný e, sa tvári, že to tak nebolo alebo nechce o tom hovoriť. A to platí tu v parlamente, pretože raz sme e, na plenárke o tom hovorili a ako náhle tá téma odíde zo správ, už sa tam nespomínam, pokiaľ by takéto niečo, keby sa stalo v inej krajine, napríklad vo Venezuele, tak budeme požadovať, aby tú krajinu zbombardujú, aby ju zbombardovali, alebo aby vykonali inváziu do danej krajiny, čiže je to naozaj taký politický cynizmus, mali by sme s tým prestať a začať naozaj pracovať v prospech ľudských práv a v prospech toho, aby boli dodržiavané všade na svete, vo všetkých krajinách. Trikrát parlament eh, schválil, schválil embargo, pokiaľ ide o zbranie, e, vývoz zbraní do Sádskej Arábie, ale krajiny to nesplňajú a nadalej predávajú tam zbranie, e, aj napríklad Španielsko, moja krajina, ale aj mnohé ďalšie nadalej predávajú zbranie do Sádskej Arábie a predstierajú, že nevia to všetko e, hrozné, čo sa deje napríklad v Jemene. Keby toto robila nejaká iná krajina, inej krajine, tak viete si predstaviť ten škandál. A Dokonca aj teraz nedávno Európska komisia dala Saudskú Arabiu na zoznam krajín, kde je veľké, vysoko, veľmi vysoké, e, vysoká pravidelnosť e, ehm, prania špinavých peniazí a financovanie terorizmu, ale my opäť eh, sa tvárime, že to nevidíme. Iba pár hlasov z niektorých e, krajín je v tejto veci počuť a e, a nie je to v poriadku. Ja si myslím, že e, takýmto spôsobom poškodzujeme aj demokraciu, aj ľudské práva, aj dôveryhodnosť e, občanov. A tie dôsledky tie potom vidíme, e, keď počúvame tu na vás o tom, čo sa v týchto krajinách deje a potom pokiaľ ide o ten Katar, potom tom embargu naozaj tie veci, ktoré sa tam dejú, to sú hrozné veci a nikdy o tom tu v Európskom parlamente nepočujeme. Ďakujem pekne, Maria Arena. Oui, merci. Je... Ďakujem pekne. Nie som členkou výboru 2, ale chcela by som a chcela som si prísť vypočuť tieto jednotlivé svedectva a najmä pokiaľ ide o práva žien, pretože častokrát, keď človek hovorí o takýchto autoritárskych eh, režimoch, o takých, ktoré sú veľmi tradicionalistické, nábožensky založené, tak častokrát v takýchto situáciách na to doplácajú v prvom rade ženy. A niekedy je ťažké, možno to povedať takýmto jasným spôsobom, ale keď hovoríme o slobode médií, o slobode prejavu, o rešpektovaní právneho štátu, keď e, potom sa dostaneme k téme e, žien, tak zrazu nám niektorí muži povedia, no netreba sa zase špecificky venovať e, iba že nám to nie je správne, ale ja si myslím, že pokiaľ ide o arabský polostrov, mali by sme byť naozaj veľmi také radikálne, pokiaľ ide o práva e, žien, pretože naozaj toto je región, kde tá tradicionalistická aplikácia šarie reálne znamená, že ženy sú obmedzené iba na niektoré úlohy v spoločnosti, pokiaľ ide o napríklad e, vzdelávanie, nemajú práva, pokiaľ ide o e, svadby, alebo teda e, vydaj, nemajú práva, pokiaľ ide o výchovu. Deti nemajú tie práva, ktoré by mali mať. Proste sú jednoducho v rámci šarie obmedzené veľmi výrazne. A tento taký ten tradičný náboženský <laughs> prístup bez ohľadu na to, aké to je náboženstvo. Toto nikdy nepristup, neprispievalo k ničomu dobrému pre ženy. A e, niekedy sme videli aj isté návrhy, ktoré spomínal napríklad Bin Salman z Sádskej Arabie, pokiaľ ide o e, tie vodičaky, ktoré už aj ženy teraz e, môžu dostávať, ako keby to bola nejaká veľká reforma a naozaj celý západ ako keby sa nechal e, oklamať e, takýmto pseudomoderným prístupom tohto človeka, pokiaľ ide o e, práva žien, ale v skutočnosti, v skutočnosti veľa tých e, zlých vecí tam ešte zostáva naďalej a vidíme aj dnes, že niektoré ženy idú do väzenia len za to, že chceli vyjadriť v Sádzkej Arabii nejaký názor. Čiže pýtam sa, ako v kontexte ľudských práv môžeme sa e, venovať bližšie týmto témam ženských práv, práv žien e, e, na Saudskom polostrove, ako tieto feministické požiadavky, však nebojme sa toho slova, môžeme v týchto jednotlivých krajinách podporiť a samozrejme sú tam isté rozdiely v tých krajinách alebo medzi tými krajinami, aké sú modely preto, aby sme mohli dosiahnuť e, e, pokrok práve v týchto feministických požiadavkách. Ďakujem pekne. E, no- Ďakujem pekne za slovo. Rada by som poďakovala všetkým tým, ktorí dnes prišli. A chcem poďakovať za ich výpovede. Mnohí z nich e, prešli peklom. A e, my chceme istým spôsobom politicky tlačiť, ako to tu už aj zaznelo, na to, aby sa situácia zlepšila, ale členské štáty v EÚ tie, ten politický tlak môžu vykonávať možno lepšie ako my a pokiaľ to nerobia, tak to znamená, že reálne sa im nechce. A e, viacerí kolegovia už povedali, že treba vidieť a pozrieť sa na to, čo je najdôležitejšie. Či je to kontrola e, nad ropou, alebo či to sú ľudské e, práva. Čo je dôležitejšie? Ropa alebo e, život E, človeka, život človeka alebo predaj zbraní, čo je dôležitejšie, e, život nezákonne zatknutého človeka alebo naše obchody. E, naozaj si to treba povedať a potom sa podľa toho aj zariadiť. V roku 2015 v Spojených štátoch sa vytvorilo nejakých viac ako 100 tisíc pracovných e, pozícií práve vyplývajúcich z prístupu na sadsko-arabský trh, a teda z kontaktov, ktoré majú. To sú jednoznačné čísla. A ja za týchto 5 rokov e, tu v parlamente som videl, že naozaj ľudské práva vždy e, ustupujú obchodným a ekonomickým zájmom a je mi to veľmi ľúto. Ďakujem. Well, I, I want to congratulate uh, our... Uh, Chcel by som pogratulovať našim uh, hostom k ich odvahe. Vždy, keď e, tu hovoríme o Saudskej Arábii alebo o Venezuele, je to ako keby štúdium pokritectva a dvojitých štandardov merania dvojitým metrom. A my meriame krajinám, ktoré majú ropu inak, krajinám, s ktorými máme dobré vzťahy, Saudská Arábia inak a iným krajinám zase meriame iným metrom. Vždy, keď hovoríme o terorizme, Mám pocit, že je to naozaj pokrytecké. Viete, aj všetci ostatní vedia, že tajné služby Saudskej Arábie boli veľmi zainteresované do teroristických útokov 11. septembra vo Washingtone a v New Yorku. Viete si predstaviť, že by tajné služby inej krajiny bez ropy by mohli participovať v takomto útoku bez akýchkoľvek konsekvencií, bez akýchkoľvek dôsledkov, že by bolo možné zamiesť pod koberec fakt, že sa tajné služby zúčastňovali. Nie, v iných krajinách by to bolo úplne... Tá krajina by bola vymazaná z mapy, keby si to dovolila, ale tu nie. Jediná vec, ktorá ma uvádza až do zúfalstva, ale radšej sa vás opýtam dve otázky. Že si myslíte, že by nejaké riešenie mohlo fungovať. A druhá vec, ako to, že ste tu, keď sa bojíte o svoj život a život svojich rodín? A ďakujeme. Po divizione penizola Araba, politika regionálna. Rosa Maria Gilli, nech sa páči, máte slovo z útvaru Preperský záliv. Ja by som iba zdôraznila jednu vec. Sarlovia Hadlu povedala, že je toho dosť málo, čo robíme, ale my si myslíme, že to nie je pravda. Robíme dosť, pokúšame sa robiť dosť a ešte budeme robiť veľa. Ľudské práva a zastancovia ľudských práv, nie militanti, ale tí, ktorí obhajujú ľudské práva a úctu k ľudským právam. To je niečo, čo je veľmi vysoko na našom programe. Je to našou prioritou. A Európska únia je odhodlaná v súvislosti so všetkými krajinami Perského zálivu hovoriť o agende ľudských práv. A hovoríme, vždy, keď je to nevyhnutné. Sú to verejné kroky. Publikovali sme niekoľko verejných vyjadrení. Aj HRVP samotná alebo vysoká predstaviteľka e, komisie, podpredsednička e, prostredníctvom svojich služieb. Naozaj sa snažíme o úctu k právnemu štátu aj v týchto krajinách. Máme diplomatické kanály, ktoré sú možno menej viditeľné, ale možno niekedy sú aj efektívnejšie. Práve preto sa s týmito krajinami zainteresovávame do dialogov o ľudské práva a hovoríme o všetkom. Áno, máme tu obavy, že sa politický priestor slobody zúžuje v niektorých týchto krajinách a pokúšame sa poskytnúť protiargumenty, keď povedia, že to je kvôli bezpečnostným obavám. A musíme sa snažiť e, vybudovať dlhodobú stabilitu, dlhodobú stabilitu krajín aby ľudia boli viazaní úctou k pravidlám, ľudskými právami a rešpektu k ľudským slobodám. V tomto kontexte trváme na práve vyjadrenia, pretože vieme, že toto je možno jedno z najproblematickejších okruhov v niektorých týchto krajinách, ale nezabúdame ani na iné dôležité body vrátanie práv žien. Čo sa týka konkrétnej otázky na Bata Šoky, boli sme medzi tými, ktorí hovorili s Jamalom e, Kažogim, kým ešte bol nažive. Podobne ako s inými partnermi, aj u ňoho žiadame, aby sa transparentne a dôveryhodne vyšetrilo, čo sa s ním stalo, aby sa objasnili okolnosti obklopujúce tento zločin. Takže naozaj čakáme na objasnenie tohto zločinu v prípade pána Kašedžiho a v záujme krajín, o ktorých tu hovoríme, treba zabezpečiť, aby sa nič podobné nikdy nestalo. Treba nastoliť také opatrenia, aby sa toto zaručilo. Ide tu o dialog. Tí, ktorí nám hovoria, že by sme mali prestať s dialogom s týmito krajinami, e, hovoríme nie. Veci sa dajú zlepšiť len, keď hovoríme s týmito ľuďmi. Len keď s týmito krajinami pokračujeme v dialogu. Takže ja by som odporúčala, aby sme to naďalej robili aj v špecifických prípadoch, aby pokračovali aj národné dialógy, zmierovacie dialógy. Áno, je to ambiciozne odporúčanie, ale neustupujeme z našich pozícií a hovoríme z našej strany, že vnímame, že sa tu zužuje priestor politickej slobody. Toľko z mojej strany. Ďakujeme vám. Ďakujeme vám za vyjadrenie, hovorí pán predseda. Teda, ak niekto sa chce vyjadriť, odpovedať. Otázky pre pani Hattis eh, Senkis. Nech sa páči. Áno. Bolo tu viacero rôznych otázok, ktoré tu zazneli. Pri tomto konkrétnom zasadnutí sa veľa hovorilo o krajinách arabského poloostrova a o porušovaniach ľudských práv. Vypočuli sme si mnohé svedectvá. Ja by som rada povedala nasledujúce. Smrť Džamala, jeho vražda jeho medzinárodné diplomatické úsilia. A signál, ktorý sa snažil vyslať v priebehu svojich diplomatických úsilí, to všetko so sebou nesie významnú dôležitosť, niečo, čo by sme si mali zapamätať. Pozrime sa na skúsenosti ľudí, na ich život a potom to posolstvo, ktoré šíria situácie vo, v oblasti, odkiaľ sú, odkiaľ sú e, posolstvo, ktoré šíria, ktoré sa týka zmien k lepšiemu, to treba počúvať. Džamalova rodina bola na tom celkom dobre, aj finančne. On bol človek, ktorý mal značný vplyv. Napriek tomu človek, ktorý je takýto, takéhoto typu z dobrej rodiny, bohatý, sa stal obeťou režimu, pretože režim sa postavil proti nemu. Každý by sa mohol za istých podmienok stať obeťou v takomto opresívnom systéme. Aj to, že bol v Turecku, ani tomu nepomohlo. Nebol na domovskej pôde. Ja som turecká občianka, nie e, saudská občianka. Ani toho. Tento, túto sieť, táto sieť ho nezachránila, pretože ten opresívny systém siaha poza hranice. Poza hranice týchto krajín a možnosť obhajovať jednotlivca je extrémne ťažká za takýchto okolností. Je to novinár, je to známa osobnosť, bol v Spojených štátoch, bol v zahraničí. A napriek tomu aj keď mal diplomatické aktivity, aj keď bol známy v diplomatickom svete, napriek tomu všetkému sa stal obeťou, obeťou tohoto hrozného systému utlačateľského. Ja v zásade hovorím, že v krajinách Perského zálivu sú problémy, ktoré sa nelíšia od problémov inde vo svete. Jednoducho to zlo, ten jed sa šíri poza hranice. Ja si neviem ani predstaviť takú situáciu, keď človek si tak sadne a porozmýšľa, čo sa stalo, o čo tam šlo, vedia ľudia, aké veľmi nebezpečné to všetko bolo. A práve preto treba etablovať platformy, musia sa organizácie spojiť, musí byť spoločné úsilie, musí nás byť veľa, aby sme sa dokázali postaviť takémuto systému zla, nie jednotlivec. Musí nás byť veľa. Nie len poslancovia tohto parlamentu, ale aj ďalšie e, zoskupenia ľudí, ktorí sú silní, ktorí majú spoločné záujmy, ktoré, ktorí chcú túto, tieto záujmy obhajovať Musíme pochopiť, že keď hovoríme mm, o niečom na úrovni hodnot a ľudskej dôstojnosti, práve tieto inštitúcie ich prezentujú, ich stelesňujú a musíme veľmi dobre sa prizrieť tomuto konkrétnemu zlu v tomto regióne, ktoré treba vykoreniť. Som Turkyňa, e, som občianka Turecka, žijem v Turecku, som študentka Mám svoj vlastný život, ktorý je veľmi vzdialený od všetkého tohto. Ja by som si nikdy nebola bývala schopná predstaviť, že spadnem do tejto pavučiny, do tejto temnej siete, ktorej sa stanem obeťou. Ale je to tak. A ja som obeťou tohto všetkého. Zdá sa, že justičný proces, súdny proces ktorý už bol iniciovaný v Saudskej Arabii pre páchateľov tohto konkrétneho zločinu. Nejaví sa to veľmi, že sa pohnú veci vpred. Je to taká maska, aby sa ako by niečo dialo. Napriek všetkému aktivizmu, ktorý tu ide, e, musíme zajsť ešte ďalej a odkryť takéto zlo, takéto zamaskované zlo na všetkých úrovniach. Aj na úrovni Turecka sú združenia, organizácie, mimovládne štruktúry, ktoré by sa mali zapojiť do veci aj mimo Turecka. V Európe, na celom svete musíme urobiť maximum, aby bolo možné získať takú politickú silu, takú politickú moc, aby sme vykultivovali takú politickú vôľu toľkých občanov, aby bolo možné vykoreniť zlo tejto povahy. Musíme spolupracovať všetci na celom svete, aby sa toto podarilo. A záverom by som chcela povedať, pán Henkel, vy ste povedali niečo o Európskej únii a histórii Európskej únie. Samozrejme sú rozdiely paradoxy, ktoré v tejto štruktúre sa dajú pozorovať, tomu, cháp, tomu rozumiem, chápem to. Ale musíme sa sústrediť na zásadné kľúčové záležitosti obhajoba ľudskosti, obhajoba dôstojnosti človeka. Povedala by som, že sankcie sú užitočné a bolo by dobre prijať sankcie, ale treba ešte zajsť ďalej, za, poza sankcie. Cítim, tak ako povedal pán Henkel, že každá členská krajina EÚ má svoje vlastné záujmy. Môžeme to nazvať štátnymi záujmami, ale musíme sa povzniesť ponad takýto typ záujmov, najmä typ záujmov, ktorý súvisí so ziskom, s fiškálnymi, finančnými vecami. Nie, musíme pochopiť, že deň, že svet sa pohne vpred len vtedy, ak budeme rešpektovať dôstojnosť každého jedného človeka. Musí existovať určitý e, mechanizmus, určitý nástroj, ktorý dokáže viac než ekonomické nástroje, než ekonomické sankcie. hrozby vojenskej povahy, hrozby vojnou, to nie je riešenie. E, možnosť hrozieb inej krajine, ktorá sama pácha hrozné zločiny, dokonca tá sa vyhraža vojnou. Ja ne, ne, si nemyslím, že také, takáto by mala byť cesta vpred. Určite by mali byť iné spôsoby, ktoré musíme spolu nájsť. A kým zistíme, aká je cesta vpred, musíme pozdvihnúť svoj hlas, nájsť spôsob, ako pracovať sústredene a spoločne, aby sme vykorenili zlo, ktoré je v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že môžeme uzavrieť naše dnešné zasadnutie veľkým poďakovaním všetkým účastníkom, všetkým, ktorí ste prišli medzi nás a boli ste na týchto dôležitých diskusiách. Samozrejme, musí tu zostať veľké úsilie na arabskom poloostrove a obhajovať ľudské práva v krajinách tohto regiónu naďalej. Máme tu možnosti. A pani Kašoči by som rád povedal nasledujúce. Je to dráma. Dráma ktorá ilustruje veľmi dôležité fakty, je nevyhnutné, aby Saudská Arábia zmenila svoj konkrétny prístup, svoju orientáciu, najmä v oblasti ľudských práv. Naozaj to je jasné. Videli sme to v prípade, čo sa stalo s vašim snúbencom. Európsky parlament urobí maximum, aby obhájil aj túto kauzu a bojoval za ľudské práva.